Bene, allora, iniziamo subito. Hneď začneme. Dobrý deň. Kolegyňa Merkis je tu, bude hovoriť o ochrane zdravia a o radioaktívnych látkach v vode na ľudskú spotrebu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, uh, thank you, Chair, and thank you for your patience. Ďakujem za vašu trpezlivosť. Eh, mám niekoľko základných poznámok týkajúce sa návrhu hľadom radioaktívnych látok. Je to poznámka, eh, je skôr vyluto, vyslovenie polutovania eh, hodnej skutočnosti, že sa to vlastne pre, presúva pod E, strechu Európskej dohody. To znamená, že to už potom nebude pod kontrolou a pod monitorovacím kompetenciou EP. To znamená, že táto vec sa vymkne spod demokratickej kontroly. A verejné zdravie je predsa téma, ktorá sa týka všetkých občanov a týka sa aj nás, VP, ktorí zastupujeme občanov zastupujeme všetkých občanov EÚ a ich zdravie. Z toho titulu je polutovania hodné e, to, čo sa deje. Preto apelujem na komisiu, aby venovala pozornosť stanovisku EP pri prehodnocovaní predmetnej smernice. Ak hovoríme o implementácii, e, tak je e, zaujímavé, že v rámci tejto smernice nedošlo e, k úplnej implementácii tých aspektov, ktoré sa týkajú práve tých radioaktívnych látok v pitnej vode. A existuje e, celý rad predpisov týkajúci sa vody, celý rad smernici. Ak hovoríme o zosúladení s touto smernicou o, drinkej, o, o pitnej vode, E, tým, že vlastne presúvame záležitosť radioaktívnych látok pod inú e, zmluvu, e, tak mohlo by tým nastať aj nastať určité nežiaduce zmeny z hľadiska transparentnosti a zjednodušenia. Preto Európska komisia by mala zabezpečiť konformitu tejto smernice e, so smernicou týkajúce sa pitnej vody a iných smerníc, ale treba chrániť aj e, podzemnú vodu a e, iné vodné zdroje pred kontamináciou. Je potrebné sa venovať pozornosť aj vode, ktorá sa využíva v potravinárskom priemysle, čo je pozitívne, pozitívne Radón bol zahrnutý pod monitorované prvky a takisto aj sa venuje pozornosť flaškovanej vode. Členské štáty musia dbať o to, aby konzumenti mali e, e, primerané a aktualizované informácie ohľadom kvalite pitnej vody. Členské štáty musia prezentovať E, obsah radioaktívnych látok vo vode e, v rámci tých vykazovacích povinností, ktoré spadajú pod smernice, aby skutočne informácie e, boli k dispozícii. Pri neplnení tejto povinnosti členské štáty musia urobiť okamžitú nápravu, aby došlo k zlepšeniu kvality e, pitnej vody a tým, aby bol zabezpečená ochrana verejného zdravia. E, domnievam sa, že aspoň každých 5 rokov je potrebné prehodnocovať smernicu v tom smysle, že budú sa prehodnocovať prílohy danej smernice. E, očakávam reakciu Európskej komisie a ako sa predovšetkým vyjadri k tomu, ako my, zástupcovia občanov, môžeme byť v väčšej miere zaangažovaní na tvorbe a potom aj monitorovaní tejto smernice. Ďakujem. Role. Ďakujem a slovo má pán Březina, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo. Rád by som ocenil to, s akým úsilím a vervou sa pani spravodajkyňa pustila do problematiky kvality pitnej vody, radioaktívnych látok a zložiek vo vode. A som toho názoru, že veľa návrhov a doplnení je zbytočných. Rovnaký výsledok by, výsledok by dosiahla, keby zachovala pôvodný text návrhu smernice v jej doplneniach sú aj veci, ktoré podporujem a odporúčam tento návrh podporiť na doplnenie do článku 2. To je pozmeňujúci návrh 7. A smernici veľmi prospeje v prípade, že sa tam doplnia definície. To tam naozaj chýba. Na druhej strane Nepodporil by som pozmenujúci návrh číslo 9, ktorý sa mi zdá zbytočný a zavádzajúci. Rovnako ako návrh číslo 11 je trochu problematické zmiešavať právne dokumenty prijaté na dvoch rôznych právnych základoch. Z vecného hľadiska by implementácia takéhoto ustanovenia nespôsobila problém. Ja si počkám na právnu analýzu A ako som naznačil tieto výhrady, tak v tomto zmysle pripravujem pozmeňujúce návrhy. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Slovo má pani Hol. Thank you, Ďakujem za slovo, eh, pani predsedníčka. Ja veľmi vítam slova spravodajkyne Judith Merkis k tejto veci. Ja e, plnou mierou podporujem e, jej názor. Je polutovania hodné, že niečo tak dôležité pre ľudské zdravie sa, o, sa má ocitnúť pod, pod e, dohodu Euroatom a teda nebude predmetom spolurozhodovania. A to je si čo neslobodno dopustiť. A pritom táto smernica sa priamo dotýka zdravia občanov, ktorých zastupujeme je zároveň dôležité, aby e, sme boli konzistentní, aby bolo jednotným spôsobom, aby jednotným spôsobom boli uplatňované požiadavky vyplývajúce z tejto smernice a e, komisia by mala byť dôslednejšia a prísnejšia pri dohľadaní na implementáciu smernice o pitnej vode a teraz v tomto prípade ide o teda smernicu o radioaktívnych látkach vo vode. Súhlasím so spravodajkyňou aj v tom, že e, voda využívaná v potravinárskom priemysle by mala byť zahrnutá do tejto smernice. Radioaktívna e, kontaminácia sa významne líši od kontaminácie e, v bežnom slova zmysle, ako sú baktérie, salmonela, toto mám na mysli to, to bežne nás napadlo a keď hovoríme o kontaminácii, to, väčšinu z tohto možno odstrániť napríklad e, dosiahnutím určitej teploty pri spracovaní potravín. Žiaľ, v prípade radioaktivity e, E, táto kontaminácia je neodstraniteľná len jednoduchým tepelným, e, jednoduchou tepelnou úpravou. Takže e, musíme aj pri spracovaní potravín dodržiavať vysoké štandardy typické pre pitnú vody. Táto smernica venuje pozornosť krátkodobému ožarovaniu, takisto aj dlhodobému ožarovaniu. No a vieme, že E, práve ten dlhodobý e, faktor e, môže mať taký multiplikačný účinok. Ďalej by som uvítala trošku viac detajlov v tom texte, ktorý sa týka informovania verejnosti a tým dosiahnutia primeranej miery transparentnosti. Veď verejnosť by mala dôverovať e, tomu, aká je voda, že je bezpečná. A ak hovoríme o bezpečnosti konzumácie, tak sa to vzťahuje aj na radioaktívny obsah. Takisto e, myslím si, že tie ustanovenia smernice týkajúce sa e, trestov pri neplnení požiadaviek a potom, e, keď dôjde ku kontaminácii vodných zdrojov, tak e, musí mať členský štát riešenie zabezpečenia e, vody z alternatívnych zdrojov. Čiže nepostačuje len konštatovať, že je voda kontaminovaná, treba mať aj riešenie Záverom chcem konštatovať, že e, rozhodne podporujem líniu, ktorú razí spravodajkyňa a verím, že textácia tejto smernice bude e, oveľa razantnejšia a budeme akcentovať tú skutočnosť, že je to téma kľúčového významu pre ľudské zdravie, že tu nejde len o nejaké technické požiadavky v kontexte Euroatomu. A ešte raz je to polutovania hodné, že nebude to spadať pod spolurozhodovanie súčasťou EP. Ďakujem. Slovo má kolega Jansen. Ešte niekto chce vystúpiť k tejto téme? Takže slovo má Európska komisia, nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem za slovo. Ja som Jansens, ja som e, e, na čele útvaru pre ochranu proti e, radiácii. Úvodom sa chcem poďakovať spravodajkyni za vynikajúcu odvedenú prácu. Chcem sa aj poďakovať eh, poslancom, poslankyňam, ktorí prezentujú svoje stanoviska eh, k tejto téme. Určite je dôležité, aby táto smernica bola schválená, bola eh, tak povediac driemajúca po dlhšiu dobu. Podľa nás právny základ je právne, práve právny základ v rámci zmluvy Euroatom a z tohto budeme vychádzať nie je pochyb o tom, e, že e, počas našich ďalších rokovaní s radou budeme v pln- s plnou váhou brať v úvahu pozmeňujúce návrhy e, z EP. Pozmeňujúce návrhy, ktoré predložila spravidajkyňa, sú v duchu samotného návrhu komisie E, tie niektoré požiadavky sú e, e, sprísňované, takisto sú doplnené viaceré úvodné ustanovenia. Treba ešte zvážiť presnú textáciu, presledovaný účel a čo je účel. Snažíme sa snažíme sa využiť tie isté pojmy, ako sú v smernici z roku 1998, aby to bolo čitateľné, zrozumiteľné. Ja vítam pozmenujúce návrhy týkajúce sa uh, explicitnej zmienky e, o, vode e, využívanej v potravinárskom priemysle. To je pozmenujúci návrh 4 a 8. Aj my v našom texte článku 2 e, ho, hovoríme o všetkých definíciách v smernici z roku 98 a tam je aj zmienka v vode určenej na ľudskú konzumáciu. V článku 7d sa hovorí aj o odoberaní vzoriek, odoberá sa aj e, tam, kde sa spracovávajú potraviny. No jedným z možno, teda takto je riešiteľ, ošetriteľný ten pozmenujúci návrh. Musím povedať, že mám isté pochybnosti o článku 9 Takisto v článku 4.1 je tam zmienka, že je to bez radioaktívnych látok. Musíme si uvedomiť, že nič také neexistuje, čo by bolo úplne bez radioaktívnych látok. No a teda nemožno vychádzať z takejto premisy, že keď je niečo úplne bez radioaktívnych látok. Takisto mám isté pochybnosti o tom, že spravodajkyňa, posledná e, rečnička hovorila o tom, že treba okamžite konať v, plne, v prípade neplnenia. Je to, e, treba vychádzať z ukazovateľov v smernici 98 a to neznamená, že je nevyhnutné úplné zosúladenie za predpokladu, že sa to zdôvodní, prečo to nie je úplne zosúladené. Ako viete, <clears throat> e, e, radioaktívne pôsobenie má dlhodobý charakter, preto nie je to opodstatnenia pre okamžité zásahy. Ešte e, mám jednu požiadavku týkajúce sa transparentnosti a informovanosti ohľadom obsahu radioaktivity máme článok 36 v zmluve, o, e, e, v zmluve Euroatom. Členské štáty majú povinnosť ohlasovať radioaktivitu aj vo vode, čiže už tam je zakotvený právny základ pre pravidelné vykazovanie a nahlasovanie. Text spravodajkyne sa odvoláva na smernicu o jadrovej bezpečnosti z roku 2009. Domnievam sa, že to je nesprávny odkaz, veď smernica o jadrovej bezpečnosti sa venuje len bezpečnosti jadrových prevádzok, pritom neošetruje nič, čo by sa e, týkalo prirodzenej radioaktivity Pritom máme články 36, 37 v, e, v zmluve Euroatom, ktoré bezprostredne sa toho týkajú. Ďakujem, nech sa páči spravodajkynia. Yes, uh, dear colleagues, thank you. Vážení kolegovia, ďakujem za vaše vyjadrenia. Ďakujem komisii za vyjadrenie. Domnievam sa, že E, rozhodne sa líšime v názoroch v určitých otázkach. No, budeme sa snažiť zblížiť naše stanoviská, e, pokúsime sa dosiahnuť kompromis, alebo teda vybrať jednu z možných smerov. Ďakujem, pani Hol, za vaše podporné slova v linii, ktorú razím a aj za konštatovanie, že ľudské zdravie e, musí spadať do gestii tohto parlamentu a, e, a, a, a tie témy, ktorým sa venuje e, výbor Envy alebo iné, rozhodne spadajú do toho, k čomu sa vyjadruje EP. A teraz sa vyjadrím k tomu, čo povedala komisia. Určite sa zásadným spôsobom líšime v názore e, ohľadom právneho základu. Treba e, zjednotiť všetko, čo sa týka pitnej vody a malo by to spadať e, pod tie, tie, tie legislatívne akty, ktoré, kde má EP právo spolurozhodovania. Komisia však trvá na tom, že Euroatom je ten správny právny základ. Toto ešte e, musíme viac analyzovať a určite nie je to posledný krát, keď o tom hovoríme. Ďakujeme komisii za to, že uznala tú našu pripomienku k vode v, pri spracovaní potravín. Beriem do úvahy e, e, vaše pochybnosti týkajúce sa niektorých článkov asi nič nemôže byť úplne bez radioaktívnych látok. Asi je to nešťastne volený text, že je to e, použité po anglicky slovo free, úplne bez radioaktívneho obsahu. To musíme trošku preformulovať. Ale váš argument je v tomto prípade na mieste. Záverom ešte na margo kvality vody E, a tým sa opäť dostávam e, k euro, e, dohode Euroatom. Kvalita vody je jednoznačne čosi, čo spadá pod Lisabonskú zmluvu. Je to len z dôvodu toho jadrového aspektu, že to zaraďujete pod Euroatom, čo má väčšiu váhu ľudské zdravie, kvalita pitnej vody alebo ten jadrový aspekt. Podľa môjho názoru to, čo najviac závaží, tak e, to by malo byť smerodatné ohľadom právneho základu. Podľa mňa ľudské zdravie je to najdôležitejšie, to, čo najviac zaváži. Grazie. Ďakujem pani kolegyni Merkis. Termín na pozmeňujúce návrhy útorok 11. septembra o 12. na obed. Nasledujúci bod programu spravodajca pán Langen. Udelovanie koncesí, nech sa páči, máte slovo. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne, pani predsednička. Diskutujeme o stanovisku výboru ITRE k správe kolegu Žuvena v IMKO, na výbore IMKO Ide o to, že po viac ako 10-ročnej diskusii teraz komisia predložila smernicu, ktorá sa týka udelovania koncesí. Táto e, smernica už mala prísť dávno, ale vieme, že e, časť tých dotknutých osôb ju odmieta. Ja som sa rozprával s kolegom Žuvenom, preštudoval som si jeho pracovný dokument a Viem, že kolega Žuvan e, je v princípe zástancom tejto smernice, že to ide správnym smerom, ale existujú tu rozdielne potreby pozmenenia e, v porovnaní s tým pôvodne predloženým dokumentom. Keď sa najskôr pozrieme na otázku dôležitosti koncesií, tak si myslím, a teda takto tvrdí aj komisia, asi 60 všetkých verejno-súkromných e, zmluvných vzťahov 60% postavených na princípe koncesií. A pokiaľ ide o rôzne typy služieb, respektíve aj až po výstavbu alebo nejaké stavebné kontrakty, tak tam máme smernice a usmernenia, ktoré hovoria o tom, akým spôsobom to máme realizovať a ako upravať takéto zmluvné stavy. Pokiaľ ide o koncesie, tak tam nie je takto to upravené. Komisia navrhuje dvojstupňové konanie. Poprvé, bude tam e, povinnosť vypísať súťaž pri Prahu 5 miliónov eur a viac v prípade služieb a stavieb. To vlastne zodpovedá stavebným kontraktom e, vo verejnom sektore. A pokiaľ ide o služby v rozpätí medzi 2,5 až 5 miliónmi, 2,5 až 5 miliónmi eur, tak tam je dodatočne zavedená informačná povinnosť. 26. som ja predkladal správu. Zdá sa, že ešte nedávno bola vytlačená. E, Takže 26. som e, ja zrušil takéto rozdelenie, pokiaľ o vypisovanie kontraktov. A znížil som ten prah na 2,5 milióna eur a tým pádom som e, zrušil tú požiadavku oznamovacej povinnosti. To je jedna zmena, pretože ja sa domnievam, že aj tie koncesie, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov, tak aj tie musia e, podliehať vypisovaniu súťaží. Tí verejní zadavatelia zákazok sa snažia nejakým spôsobom vyhnúť nejakej povinnosti smerom k Európskej únii pri takomto udávaní koncesí Napríklad si e, pamätám, keď bola udelovaná koncesia na vybudovanie norimberského Nürburgringu, teda závodného okruhu. A tam sú veľké spory kvôli tomu, ako to prebiehalo, tá sa súťaž a že ten víťaz súťaže má problémy a teda je tam nejaký spor súdny. Ja som reflektoval takéto momenty a dal som to do môjho návrhu. Tieto veci by sme mali potom pretaviť aj do smernice, aby v budúcnosti tie zásady zmluvy, e, ktoré boli potvrdené viacerými rozsudkami súdneho dvora, musia platiť aj v tých prípadoch, kedy nie sú dosahované tie Prahy. Nasledovne to znie, čiže tie verejné respektíve orgány musia aj e, v prípade hodnot, ktoré nie sú stanovené e, v tejto smernici, musia, alebo v tejto, tejto, tomto predpise, musia postupovať podľa špecifických kritérií ja dúfam, že kolega Žuvan si osvojí tento bod, tento moment. Tretia oblasť sa týka otázky no, aby som teraz bol presný, 55 eh, pozmeňovacích návrhov som predložil, nebudem všetky meniť, ale otázka je, ako je možné eh, spresniť právne termíny. Komisia eh, navrhla možnosť zrušiť niektoré konania s následovným odvodnením že ten rozpočet navrhovaný presahuje e, možnosti zadávateľa súťaže. Čiže viac menej dobrovoľne, alebo svojvoľne si môže ten zadávateľ povedať, či to bude akceptovať. A mne tam to dáva priestor na manipuláciu. Tu ide vždy o verejné prostriedky, o prostriedky daňových poplatníkov a tie musia podliehať striktnej kontrole a je nevyhnutné poskytnúť priestor všetkým súťažiacim. A preto som to spresnil pričom hodnota má byť prekročená viac ako 20 aby jednoducho tých nepohodlných pre neho nemohol vylúčovať ten zadavateľ súťaže. Aj opačne, keď tá ponuka e, je vyhodnotená ako nezvyčajne nízka, aj to je veľmi zvláštny právnický pojem, nezvyčajne nízka, aj tam som uviedol, e, viac ako 20% sa nachádzajú pod priemerom ostatných ponúk alebo e, písomne dokumentovaného rozpočtu tá hodnota 20% je svojvoľne nastavená, ale poskytuje väčšiu právnu istotu a tým menší priestor na manipuláciu. Jeden sporný bod v rámci verejnej debaty e, sa týka e, zakomponovania tzv. vyučtovania na plných nákladov. Komisia v svojom dokumente navrhuje, aby tie celkové náklady počas životného cykla pri tom, pri tej hodnote koncesie, aby boli započítané vrátanie výrobných nákladov, ako aj iné náklady, ktoré sa týkajú napríklad klimatických zmien. To je veľmi nejasný termín. Ja som to vypustil, čiže iné náklady, ktoré súvisia so zmierňovaním klimatických dopadov, dopadov na klimatické zmeny, alebo iné náklady, s tým nemáme nič dočinenia. Ako by mal niekto, koho koncový výrobok, produkt, alebo koho koncesia E, sa viaže aj na iných dodávateľov, subdodávateľov, subdodávateľov, ako by to mal dokázať. Čiže to je byrokratická záťaž, čo som vypustil. Pokiaľ ide otázku verejno-súkromných podnikov a ich e, vzťahy, e, tzv. obchody in-house, alebo teda interné obchody, to je problematika kde uvažujem ináč ako tí, ktorí sú proti celej smernici a ja hovorím o tom, že takéto interné obchody, transakcie musia byť redukované na normálnu mieru, nemôžeme ich e, paušálne e, zakázať a to bude platiť len v prípade, že niektoré konkrétne zmluvné vzťahy z minulosti, to znamená napríklad, že 80 zmluvných vzťahov je uzavretých e, interne. Čiže ak to bude splnené, tak je to v poriadku. Zo starého rozsudku Eh, súdneho dvora z roku 2006 som vyvodil dôsledok a síce v, vo forme zavedenia Prahu spojené alebo zlučené takéto podniky môžu mať až 10-percentnú účasť. Pokiaľ ide o transportnú spoločnosť alebo dopravnú spoločnosť Altmark v Sasku, Anhalsku, tam bol vyšší ten podiel a po žalobe konkurencie rozhodol súdny dvor, že nejde tu na o spriaznenú stranu hovorili o tom, že už istý prach, istá hodnota účasti na podniku stačí na to, aby e, bola vylúčená nejaká zmluvná, zmluvný vzťah. Ja som tam navrhol, aby to bol 10% tá účasť, miera účasti na tom podniku. E, ďalšia vec, ako sa postavíme k dodržiavaniu právnych predpisov, ktoré sú súčasťou európskej legislatívy je úplne jasné, že tí uchádzači, ktorí porušujú legislatívu pri ponuke na koncesie, na udenej koncesie môžu byť vylúčení z tohto konania, z takéhoto výberového procesu. Otázka je, do akej miery tu majú byť ešte nejaké dodatočné povinnosti nad rámec ich tarifných, alebo teda kolektívnych a tarifných zmluv. Môžeme zasahovať do suverenity tých e, partnerov v rámci kolektívnych zmluv. Ja si myslím, že to tam nepatrí a preto hovorím, že tie zadávacie orgány dostanú možnosť vylúčiť uchádzačov, ktorým sú dokázané ťažké porušenia na poli e, sociálneho práva alebo práva zamestnancov. Ale tu je e, istý tiež nejasný moment vo návrhu komisie, čiže ja hovorím o tom, že pokiaľ sú známe takéto porušenia, e, tých 55 pozmeňovacích návrhov sa nesie v takomto duchu. E, myslím, že už by mali byť tie verzie pripravené. Neviem, ešte som to nevidel. Ja som moju lehotu 26. dodržal a teraz návrh znie, aby e, kolegovia využili ten čas e, aj počas leta do 11. septembra predložili pozmeňovacie návrhy plán pána Žuvena v rámci IMCO je troška posunutý. My teda máme dosť priestoru na to, aby sme uvažovali nad našimi návrhmi. A čo, na čo zabudáme v rámci verejnej rozpravy je, že právo akéhokoľvek e, zadavateľa kontraktu je, že môže robiť čo, čo, čo, čo chce, teda robiť všetko sám vo vlastnej režii. Ale v prípade, že je tam nejaká súkromná účasť, to je ten zvyčajný prípad, pokiaľ ide o koncesie, tak musí potom dodržiavať e, pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zadávanie takýchto zákazok, ak, ak je to nad 2,5 milióna eur. Ale ináč majú všetci voľné e, ruky, ak nemá teda tú privátnu účasť, ak ale má, tak musí sa pridržať pravidel a musí zabezpečiť, že všetci e, účastníci sa môžu, môžu teda uchádzať a takisto musí byť v stave zabezpečiť e, právne platné a e, podľa predpisov bežiace výprave konanie. Parola. Ďakujem, pán Langen. A teraz má slovo pani kolegyňa Merkis. Thank you, chair. Thank you, colleague. Ďakujem. For your extensive... Ďakujem za vaše vyjadrenie. Ďakujem za to, čo ste dodali. Myslím, že skutočne nás spája veľa spoločných názorov. Podľa mňa tiež mali by sme odstraňovať prílišnú byrokraciu, veci by mali byť zjednodušované v maximálnej možnej miere. A e, potom, čo ste sa vyjadrili, budem venovať e, pozornosť e, jednému aspektu. To je tá obrovská zanietenosť týkajúca sa CO2 ktorú vykazuje e, e, komisia, ale už sa teším na ďalšiu diskusiu na túto tému. Uvidíme, e, či sa, či sa dopracujeme k nejakej, k nejakej strednej ceste, alebo či budeme trvať na polových stanoviskách, ale k obsahu tejto smernice. Myslím, že dozrel čas na smernicu a rozhodne nie som, nepatrím k tým, ktorí by boli proti smernici. Myslím, že je nevyhnutné mať jednotný právny rámec, ktorý by upravoval e, koncesie. A vieme, že toto je dôležitý prvok vplývajúci na vnútorný trh EÚ a preto by to malo byť regulované. E, je dôležité e, mať prvky, ktoré zabezpačia právnu istotu a otvoria trhy s kon- koncesiami. A zároveň si uvedomujeme, že treba e, byť flexibilný. Ten návrh sa týka postupov a e, žiada to, aby rozsah koncesií bol jasne definovaný. EP zväčša urobí chybu v tom, že my sme príliš detailní v tom, ako sa dopracovať k výsledku a trošku opomíname detaily týkajúce sa e, toho sledovaného cieľa, toho výsledku to, čo chceme dosiahnuť, ten výsledok, ten by sme mali detailizovať, ani nie tak spôsob, ktorým sa dostaneme k tomu výsledku. Nesmieme byť príliš podrobný, komplikovaný a byrokratický. Skutočne z toho majú obavy miestne orgány, pretože tak je tomu uh, v súčasnej dobe v prípade smerníc ohľadom verejného zaobstarávania. Táto smernica by sa mala uh, venovať tým uh, kľúčovým otázkam, zjednotiť systém, zabezpečiť právnu istotu, sú teda e, v tom zmysle, ako publikovať kontrakt pre poskytovanie verejných služieb, e, ako dlho a akou formou a tak ďalej. Ja mám určité pochybnosti ohľadom znižovania hodnoty koncesí, na ktorých sa E, na ktorý sa e, vzťahuje táto smernica z 5 miliónov na 2,5 milióna. Čo bude dôsledok tejto skutočnosti? E, dopad koncesie na, na vnútorný trh sa odvíja od trvania tej koncesie. Viete, myslím, že tieto koncesná politika by mala byť ústretová voči malým a stredne veľkým podnikom. No a ak sa zmení táto prahová hranica, a je príliš vysoká, e, tak môže to spôsobovať problémy. Preto by som bola za to, aby sme to udržali na úrovni 5 miliónov. A myslím, že e, by sme mali byť dosť flexibilní. Aj miestne orgány by mali mať určitú mieru flexibility pri zadefinovaní parametrov koncesí. Takisto by mala byť možnosť trošku trošku meniť veci v koncesii. E, návrh však hovorí len o 5% ako manevrovacom priestore. A pritom e, obe strany e, hlásame potrebu flexibility. Ďakujem. Grazie. Se non ci sono altri... Ďakujem. Ak nie sú ďalšie žiadosti o slovo, tak poprosím o vyjadrenie komisiu. Je tu zastupca Európskej komisie? Pán <clears throat> ďakujem, pani predsedníčka. Celková podpora tohto výboru, pokiaľ ide o ten návrh, alebo aspoň teda podpora myšlienky pripraviť smernicu, e, ja som si to poznamenal. E, nebudem riešiť všetky tie veci, ktoré boli spomenuté, ale je tu pár vecí, ktoré by som chcel spomenúť. E, pokiaľ ide o ten prach, tú pravú hodnotu, tak áno, to som si poznamenal. Ďakujem pán spravodajca, ale skôr by som súhlasil s vašou kolegyňou. E, myšlienka nastavenia rovnakej e, prahovej hodnoty, ktorá teda ten prach bude vyššie, to bolo zvažované a boli zvažované aj tie primerané náklady, ktoré by sa toho týkali. To znamená dodatočnú ťarchu pre všetky zúčastnené strany, vrátanie malých a stredných podnikov, predovšetkým pre malé a stredné podniky. Samozrejme ide o to, aby sme mali právnu istotu, tým, že budeme mať jednu hodnotu nastavenú, a že samozrejme pristúpime k zjednodušeniu. Keby sme mali iné hodnoty medzi týmito dvoma typmi koncesí, čiže koncesie na služby a na práce, tak potom by to znamenalo, že možno potenciálne tie verejné orgány, ktorých sa to týka, by e, boli e, v pozícii nejakým spôsobom manipulovať s tými pravidlami. Povedzme, mali by pred sebou e, zmluvu, ktorá by bola koncesia na služby, ale by sa to snažili prezentovať ako koncesiu na práce a snažili by sa argumentovať, že pozrite sa, my sme pod tou Prahou hodnotou 5 miliónov a preto je to koncesia, ktorá by nemala spadať pod pôsobnosť tej smernice. Ďalšia vec e, sa týka e, samotnej definície koncesí. My ako komisia akceptujeme, že treba túto definíciu zlepšiť a objasniť a už na tom pracujeme. Pracujeme týmto smerom. Pokiaľ ide o tie ďalšie body, ktoré boli spomenuté, Napríklad, že by to boli dodatočné dôvody na vylúčenie, pričom bude, e, budú zohľadnené nejaké sociálne, environmentálne záležitosti a pracovno právny poriadok, alebo teda pracovné záležitosti. A takisto otázka tých interných e, kontraktov, interných zmluv a takisto požiadavka 10 ako podielu vo firme. Toto sú veci, ktoré boli diskutované aj v rámci širšej e, reformy verejného obstarávania a budeme samozrejme e, zohľadňovať aj v rámci tohto návrhu výsledky diskusí, ktoré sa týkajú verejného obstarávania ako takého. E, chcel by som na záver ubezpečiť tu tento výbor, ako aj všetky parlamentné výbory, že ich názory budú patrične zohľadnené Komisia už e, spolupracuje s Európskym parlamentom, ako aj samozrejme s radou, tak aby sme vypracovali vzájomne akceptovateľný text. Ďakujem. Ja by som rada niečo dodala. Stalo sa to včera a opakuje sa to aj dnes, že kolega, ktorý už e, mal slova a požiadal o vystúpenie po vyjadreniu Európskej komisie. A nie je to... No, no teda nemalo by sa to robiť ani v zmysle rokovacieho poriadku, ale pán Henen zase požiadal o slovo. Ja mu udelím to slovo, ale mali by sme rešpektovať teda rokovací poriadok, pretože potom vytvoríme e, také prvky, ktoré nám nepomôžu dobre pracovať. No ale dobre, pán Henen, máte slovo. Ja sa ospravedlňujem. pri vylúčení, e, výnimkách pri nerešpektovaní pracovných, sociálnych a environmentálnych práv, ale mali by sme dodať aj subdovateľov, dodávateľov, pretože zadávateľia sú veľmi často prichádzajú od subdodávateľov a oni nebývajú odsúdení. Grazie, kolega Ďakujem. Naozaj veľmi stručne bol položená otázka teraz spravodajca. Äh, ďakujem pekne, ďakujem za diskusiu. Ja som len časť tých pozmeňovacích návrhov objasnil, pretože si ich môžete dodatočne prečítať. Ja som vypichol äh, tie, ktoré podľa mňa sú vhodné, pokiaľ ide o malé a stredné podniky. Otázka, ktoré prahové hodnoty sú äh, smerodajné, o tom musíme ešte diskutovať. Ja som navrhol zmenu prahovej hodnoty ohľadom na to, čo navrhuje komisia, 2,5 až 5 milióna, tam je dodatočná informačná povinnosť, alebo ohlasovacia povinnosť podľa toho patričného článku. Buď vynecháme tú ohlasovaciu povinnosť a vezmeme si jednotnú hodnotu, alebo potom si zvolíme inú hodnotu. Ja som pripravený rokovať, smerujem to na kolegyňu zo sociálnych e, demokratov z SAD, pokiaľ ide o tie náklady celkové, tak tam e, to musíme mať nejaké zvládateľnej miere a okrem toho mám ja tú ambíciu a myslím, že aj vy, aby to, čo sme v konečnom dôsledku odsúhlasili, aby to bolo e, priateľné aj pre ten gestorský výbor, aby to nebolo len také niečo pridružené. Ja chcem, aby to prebral ten gestorský výbor a aby to potom našlo aj väčšinovú podporu. Ja sa chcem poďakovať všetkým, dúfam, že tá spolupráca bude dobrá a v septembri si rád pozriem tie pozmievacie návrhy. Ďakujem. Grazie, Ďakujem spravodajcovi, ako sa povedalo. Termín na pozmeňujúce návrhy 11. september, 12. hodina obeda. O 3 minúty budeme hlasovať. Za 3 minúty nech sa páči. Teraz pauza. Dve minúty. Dve minúty. Dve minúty. Dve minúty. Bene, possiamo iniziare. Môžeme začať. Počkáme chvíľočku, kým si všetci sadnú. Allora, passiamo ai voti. Ideme hlasovať ako prvý bod hlasovania hlasovanie o balíčku o energetickej účinnosti. Budeme hlasovať o texte v jeho celkovom znení, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. elektronicky finálne hlasovanie k textu. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Všetci hlasovali? Dobre, začneme ešte raz. Zdá sa, že sú nejaké technické problémy nie všetci mali pripravenú kartičku, tak ešte raz otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 42 a favore. 42 za. Teda 42 za, nikto proti, dvaja sa zdržali. Hlasovanie o legislatívnom uznesení otváram. Hlasovanie. Ekiúza. Uzatváram hlasovanie. 42 za, nikto proti, dvaja sa zdržali. Text je schválený. Gratulujeme spravodajcovi aj celému výboru. <laughs> Allora, possiamo... Ideme k následujúcemu bodu programu. Je to úprava nariadenie medzi EP a Rado Erasmus pre všetkých. Pozmenujúci návrh 47, kto je za, proti, zdržali sa prijaté 48 za proti, zdržali sa prijaté 49 za, proti, zdržali sa prijaté 50 za, proti, zdržali sa prijaté 51 za, proti, zdržali sa prijaté 52 za, proti, zdržali, zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale radšej si to overme. Otváram hlasovanie. Chiusa. Uzatváram hlasovanie. 30 za, 16 proti, takže je to prijaté. 52 je prijatá. 53 za, proti, zdržali sa prijaté. 54 za, proti, zdržali sa prijaté. 55 a 3 sú spolu, lebo sú identické. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. 56 za, proti, zdržali sa prijaté, číslo 4 za, proti, zdržali sa prijaté, 57 za, proti, zdržali sa prijaté, 5 za, proti, zdržali sa prijaté, 58 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté, Číslo 61 za, proti, zdržali sa prijaté. 7 za, proti, zdržali sa prijaté. 62 za, proti, zdržali sa prijaté. 63 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa prijaté No zdá sa mi, že je to zamietnuté, ale overíme si osmičku. Otváram hlasovanie. Kiuža. Uzatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 23, 23. Bola som teda na pochybách a je to tak. 23, 23. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 65 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté, 66 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 11 za, proti, zdržali sa prijaté, 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 70 za, proti, zdržali sa prijaté, 71 za, proti, zdržali sa prijaté, 72, je tam ústny pozmenujúci návrh za, proti, zdržali sa prijaté, 73 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa prijaté, 74 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijaté, 75 za, proti, schválené. 76 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 78 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa prijaté. 15 za, proti, zdržali sa Zdá sa mi to zamietnuté, ale overme si to. Elektronicky otváram hlasovanie. Eh, no, Áno, 15, 15. Áno, overujme 15, číslo 15. Eh, eh, chiuso. Respinto 19 e Áno, je to zamietnuté. 80 za, proti, zdržali sa prijaté. 81 za, proti, zdržali sa schválené, 82 za, proti, zdržali sa prijaté, 83 za, proti, zdržali sa schválené. Dobre, overíme 83. Otváram hlasovanie. uzatváram. Kolegyňa Niblerová. Chcela som len povedať, že bohužiaľ som si zabudla hlasovacú kartičku, som za. Ďakujem. Je to schválené. 25 proti 22, takže je to schválené. Dobre, to bola 83, je tak? 84 za, proti zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. 17 za, proti, zdržali sa, prijaté. 86 za, proti, zdržali sa, prijaté. 87 za, proti, zdržali sa, prijaté. 88 za, prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijat, zamietnuté. Dobre, overíme si to. Zatváram hlasovanie. Áno, je to zamietnuté. 18 proti 27. 90 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 18 za, proti, zdržali sa prijaté, 19 za, proti, zdržali sa schválené, 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 22 za, proti, zdržali sa prijaté, 23 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si 23. Otváram hlasovanie. Číslo 23. Uzatváram hlasovanie. Je to schválené. 91 za, proti, zdržali sa prijaté 24 za, proti, zdržali sa prijaté. 92 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa prijaté. 25 za, proti, zdržali sa prijaté. 26 za, proti, zdržali sa prijaté. 27 za, proti, zdržali sa. No, myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si to. Hughesom. Uzatváram hlasovanie. 23, 23. Pani Nibler tiež zamieta, teda je proti, takže je to tak zamietnuté, áno. Takže 23 za, 24 proti. Dobre. 28, kto je za? A ešte 93, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa, prijaté. 95 s ústnym pozmenujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, Zdržali sa? No, myslím si, že zamietnuté, ale znovu overíme. Nech sa páči. Uzatváram hlasovanie. 26 za, 20 proti, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa prijaté, 32 za, proti, zdržalo sa prijaté, 33 za, proti, zdržali sa. No, nie som si istá, chcem si to overiť. 33, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 26 za, 20 proti, schválené. 96 za, e, par, áno, proti. Radšej si to overíme. Deväťdesiat šestku overujeme. No nie, tak zamietnuté. 20 za, 26 proti. Dobre, zamietnuté. 97 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overme si to radšej. Stále sa menia hlasujúci, takže otváram hlasovanie, uzatváram hlasovanie. 25 za, 22 proti, takže prijaté. 98 za, proti, zdržali sa, schválené. Dobre, overíme. 98 overujeme. Uzatváram hlasovanie. Tak je to zamietnuté, pretože 24-24 s hlasom pani Niblerovej. Pani Niblerová nemá kartičku a keď ju prirátame, 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, prijaté. 36 za, proti, zdržali sa. Kto je za? No, radšej si to overíme. Overujeme 36. Kiuza. Chiusa. Uzatváram hlasovanie 26 za, 19 proti. Schválené. 37 za. Trári. Astenuti. A... Zdržali sa. Schválené. No, overíme si. 37. Chiusa. Uzatváram hlasovanie. 27 za, 21 proti. Pani Niblerová už má kartičku. Dobre, takže 27 za, 20 proti. Je to prijaté. Jednotka za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nie, je to schválené, je to schválené. Overíme si to. Chiusa. Zatváram hlasovanie. 27 za, 21 proti, schválené. Číslo 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 40 za, proti, zdržali sa, prijaté. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa, prijaté. 43 za, proti, 44 za, proti, zdržali sa, prijaté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. Dvojka za, proti, zdržali sa prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 41 za, 4 proti, 3 sa zdržali a gratulujeme spravodajcovi. Tak sme skončili hlasovania a ďalší bod k správe pána Cavelu. Plán postupu v energetike do roku 2050 Dobre, dve minútky na to, aby všetci odišli, tí, ktorých nezaujíma táto téma. cháu Prego. Complimenti, Turmes. <laughs> Ciao.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 Κυρία Πρόεδρε, σε αυτή τη φάση της έκθεσης... Ďakujem pekne, pani predsednička. tejto chvíli by som ani nežiadala nejak veľa času. A nebudem nejakým spôsobom e, napínať trpezlivosť kolegov. Máte pred sebou správu a v tejto chvíli by som eh, chcela dať ešte jeden dokument eh, s pozmeňovacími návrhmi, ktoré by sme mali pokiaľ možno spoločne predkladať. Chcela by som sa poďakovať sekretariátu aj E, spolupracovníkovi Konstantinovi Levandimu, ktorý mi výrazne pomohol pri vypracovaní tejto správy, návrhu správy a tým pádom by som to mohla aj uzavrieť. E, skôr si rad a vypočujem e, poznámky kolegyn kolegov k návrhu správy, ktorý som predložila. predložila. Skutočne nerozumiem, čo hovoríte, pani predsednička, lebo ste nezapli mikrofón. A na mne je rád, ďakujem, eh, hovorí pán Reul. Chcem sa poďakovať kolegyni Cavela za túto správu. Myslím, že toto je výborné východisko pre našu ďalšiu diskusiu. A myslím, že toto je príležitosť na poďakovanie komisii. Na rozdiel od množstva e, dokumentov z komisie, ktoré som čítal, táto tento konkrétny dokument e, reaguje na veľmi aktuálne témy sú prezentované viaceré scenáre s argumentačnou bázou to, a to nám umožňuje skutočne vybrať si, ktorú cestu chceme voliť. Nejde o to, aby sme len e, bez akýchkoľvek podkladov niečo vyberali a nie je to ani e, tá tradičná forma, že sú len prezentované ciele nahustené v zozname čo sa veľmi vážim na tom dokumente, je, že sú tam viaceré scenáre a môžeme si vybrať. Musím povedať, že tá metodika pri tom dokumente, ktorá bola použitá, je veľmi vítaná. Ďalej, tá správa je veľmi užitočná. E, e, e, myslím si, že konkurencieschopnosť, e, zabezpečenie e, energii, to sú tie centrálne témy. Myslím, že môžeme toto využiť na to, aby sme si ujasnili, či či sa nedokážeme zamerať na jeden hlavný cieľ a neodkláňať sa od neho. Myslím si, že jeden e, z veľkých problémov v minulosti bol ten, že sme mali príliš veľa paralelných cieľov, čo trieštilo našu pozornosť a potom aj často dochádzalo k určitým protirečeniam. E, je dôležité e, vytýčiť si nejaký kľúčový cieľ je e, cieľ CO2 zníženia to, čo chceme dosiahnuť. A treba sa zamyslieť nad tým, aké chceme dosahovať e, úspechy, dielčie úspechy do toho cieľového e, roka, aby skutočne tento hlavný cieľ bol naplnený ale musíme si uvedomiť, že k tomu istému cieľu vedie viacero ciest, viacero nástrojov. E, e, existuje e, viacero energetických zdrojov a táto správa hovorí o tom, že my o tom nerozhodujeme, sú to členské štáty, rozhodujú o tom, aké, aké typy energií chcú uprednostniť. Ak si povieme, že cieľ je CO2 a e, skutočne ten je pre nás smerodatný, tak potom musíme posudzovať jednotlivé typy energií podľa toho, akým akou mierou prispievajú k CO2 emisiám. Ďalej musíme e, ďalej zohľadniť aj tú nákladovú stránku jednotlivých druhov energií v tomto období, eh, keď sa zamýšľame nad tým, akým spôsobom eh, budeme podporovať hospodárstvo, aby sme zabezpečili hospodársky rast, to treba mať na zreteli. A to by malo by eh, ovplyvňovať aj opatrenia, ktoré budeme príjmať v oblasti energetiky. Myslím, že treba sa zamyslieť aj nad potenciálom obnoviteľných energií. Musíme raz odpovedať e, zodpovedať otázku, ako dosiahnuť čo najviac pri čo najnižších nákladoch. Myslím si, že veľmi často sa uberáme cestou, ktorá vôbec nie je nákladovo efektívna. V mnohých členských štátoch sa vydávajú peniaze a prínos týchto zvýšených nákladov nie je taký, ako by sa očakávalo. Už komisia pred niekoľkými rokmi upozornila na to, či by nebolo rozumnejšie hovoriť o obnoviteľných energiách celoplošne v Európe Musíme si uvedomiť, že toto sú tie kamienky v rámci e, toho plánu, tej cestnej mapy. Musíme sa zamyslieť nad tým, aké chceme nástroje použiť na dosiahnutie tých cieľov, ktoré sú pre nás dôležité. Ja považujem tento príspevok, tento dokument za veľmi užitočný. Veľmi často sa hovorí o bridlicových e, o, o, o tých zdrojoch bridlicovej ropy a e, je je, je, je treba sa zamyslieť nad tou vzájomnou závislosťou. A kde sú skutočne tie zdroje tohto bridlicového, eh, či tie bridlicovej ropy sú, eh, sú takí, či že treba tomu venovať pozornosť ako rýchlo. Myslím si, že príliš málo, sa, eh, málo pozornosti venujeme tomu, aby sme vyhodnotili potenciál týchto zdrojov a, a čo tak uhlie? Vieme, že veľmi dôležité je e, zabezpečenie dodávok mm, uhlie by mohlo pomôcť pri zabezpečení tých dotávok, ale potom tu naražame na problém emisí CO2. Teda v takom prípade e, treba hľadať technológie, ktoré umožnia využiť uhlie, ale s maximálnym znížením environmentálnej záťaže. Myslím si, že treba zamyslieť sa nad alternatívami, samozrejme opierať sa o fakty a e, je tu šanca dosiahnuť konsenzus. E, našou úlohou nie je dosahovať to, čo by sa nám páčilo. Úlohou je e, dosiahnuť to, čo je pre nás dôležité, čo najefektívnejšie a za čo najkračší čas. Chcem sa poďakovať E, spravdajkyni za e, vyvinuté úsilie a teším sa na ďalšiu spoluprácu. a vám Bremt. Ďakujem a teraz má slovo pani Van Brent. Ďakujem pekne, pani predsedkynia. Rada by som úvodom poďakovala spravodajkyni za túto správu, ktorá je podľa mňa veľmi dobre štrukturovaná. Myslím, že tie dôležité body tam sú a navyše nám dáva veľmi dobrú panorámu vecí, ktoré musíme brať do úvahy pri tejto dôležitej správe úvodom. Moja hlavná poznámka. Už je veľa vecí, ako som povedala, ale nie sme dostatočne konkrétni, keď e, definujeme ciele, ktoré chceme dosiahnuť. A to musíme urobiť, byť konkrétnejší. Európska komisia predložila celú sériu hypotéz s množstvom veľmi zaujímavej informácie Ale nevýhoda tohto návrhu komisie je, že nevyberá jednu či druhú vec, ale my musíme rozhodnúť, my musíme vytvoriť nejaký rámec. My musíme povedať a rozhodnúť, čo chceme spolu urobiť, pretože trh potrebuje istotu. Do čoho budeme investovať, do čoho nie, kde Európa vidí budúcnosť a v akých technológiách. A to musíme urobiť, musíme to rozhodnúť a musíme potom tie technológie podporovať. Takže ja predložím pozmenujúce návrhy, aby tieto ciele boli konkrétnejšie aj ambicioznejšie. A ešte by som dodala odsek 3, e, spravodajkyňa hovorí, že treba ustanoviť prepojenie medzi energiou, energetikou a možnosťami, ktoré vyberieme do budúcnosti. Je potrebné, aby sme sa dostali z tejto krízy, ale aby Európa bola konkurencieschopná. Samozrejme je veľmi dôležité, aby stanovené ciele na rok 2020, aby sa dosiahli a aby sa to prísne kontrolovalo ich plnenie a aby sa stanovili nové ciele na rok 2030. No dobre, Buďme konkrétnejší. Aké budú tie ciele na rok 2030? Zniženie CO2, energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energii 2020 2020 áno. Budeme musieť o tom široko diskutovať a ja by som hovorila o 30, 40, 50. Ja viem, že to je tiež treba prediskutovať, teda nie je 20, 20, 20 ale 30, 40, 50 to sú tie ciele, ktoré by sme mali prediskutovať. A pre moju skupinu tieto ciele musia byť ambiciozne. Prečo? Pretože ak, niekto zafu- ak niečo zafungovalo s tým 20-20-20, tak to bolo práve to, že to bolo zadefinované, že tam boli tieto čísla a že členské štáty investovali do obnoviteľných energií. Boli nútení, no, darmo. No, dobre, úloha verejného sektora, sektora odsek 17, to je veľmi dôležité a pani spravodajkyňa to hovorí veľmi správne. Je dôležité, aby sme mali orgán, ktorý bude účinný. Vieme a potrebujeme trh, ktorý bude transparentný a ktorý bude fungovať dobre, ale musíme ísť ďalej. Verejný so- sektor, orgány, to všetko musia koordinovať, ale musí aktívne konať, keď trh nebude fungovať. A to musíme kombinovať s tou jasnou víziou, kam sa chceme dostať aké infraštruktúry potrebujeme. Aj tam kompetentné orgány musia konať a rýchlo. A čo je aj zaujímavé v tomto cestovnom pláne či mape, to je veľmi dôležité investovať do obnoviteľných energií, do energetickej účinnosti. To sa hovorí v správe, ale tieto možnosti musia byť takým východiskom. Obnoviteľné zdroje, tie musia byť jedným z našich cieľov. Pani predsednička, je dôležité, aby sme mali hĺbšiu rozpravu, aby sme tu nehovorili len všeobecne. No, rýchlo, či to stihnem. Obnoviteľné zdroje energii, to je veľmi dôležité E, zanalizovať veľké projekty, veterná energia na severe, ale aj lokálne projekty môžu byť zaujímavé. Zachytávanie uhlíka, skladovanie uhlíka, to všetko treba urobiť. A bude to určite veľmi zaujímavá diskusia. Zaslúži si to našu pozornosť, ale musíme veci dobre zadefinovať, usmerniť, nehovoriť len o zachytávaní a skladovaní uhlíka, alebo konkrétne nielen o akejkoľvek technológii. Treba veci robiť dobre. Takže naozaj zamerať sa, sústrediť sa konkrétne na to, čo chceme. Nepáči sa mi, že v takýchto významných témach máme len dvojminútový rečnícky čas. Treba e, spomenúť veľa vecí, ale vy ste hovorili 5,5 minúty, len vás upozorňujem. Pani kolegyňa Hol. Thank you. Ďakujem. Veľmi vítam túto správu a ďakujem spravodajkyni a tá možnosť, e, že sa nebudeme pozrieť dozadu, nebudeme lutovať, e, čo hovorí pani pán Brec, to je veľmi dôležité. Musíme to zohľadniť, že tieto tri veci, obnoviteľné zdroje, energetická účinnosť a prepojenosť, sú tou chrbtovou kosťou plánu alebo programu do roku 2050 a musíme zabezpečiť, že aj naša politika bude toto reflektovať. Poprvé, musíme si stanoviť milníky vo vzťahu k politike 2030, pretože odvetvie potrebuje investičnú istotu a my musíme zabezpečiť, že takéto niečo pripravíme, nastavíme. Scenáre odstraňovania uhlíka majú ako dominantný zdroj obnoviteľné zdroje Všetky scenári majú viac ako 50 obnoviteľných zdrojov do roku 2050 a obnoviteľné zdroje sú skutočne príbehom úspechu. Náklady sa budú znižovať. Pán Roj hovoril o pracovných miestach, pracovné miesta, príležitosti, ktoré sú vytvárané v oblasti obnoviteľných zdrojov sú neuveriteľné, hlavne v časoch takýchto ťažkých. Viac ľudí v Nemecku v súčasnosti pracuje v oblasti obnoviteľných zdrojov, ako je to v prípade odvetvia uhlia, takže musíme byť ambiciozni a vyslať jasný signál. Ja by som bola rada, keby tam bol cieľ na úrovni 45 pokiaľ ide o energiu získavanú z obnoviteľných zdrojov do roku 2030. A to by vyslalo signál, ktorý by pomohol odvetviu zvýšiť konkurencieschopnosť. Musíme mať na pamäti, že ak to nespravíme, tak aj tak nevypadnú z tej rovnice obnoviteľné zdroje, ale pôjdu preč od Európy, pretože globálne sa zvyšuje podiel obnoviteľných zdrojov energie. Je pravdepodobné, že narastie ich podiel o 40 do 2017, teda tvorba alebo výroba z obnoviteľných zdrojov. Veľká časť takéhoto nárastu ale pochádza z nových trhov a nie z krajín OECD. A čo je znepokojivé je, že ak my nášmu odvetviu obnoviteľných zdrojov nedáme jasný signál, tak potom sa jednoducho presunú tam, kde je rozvinutejší trh zroší trh pre obnoviteľné zdroje a tým pádom e, nezabezpečíme tie pracovné príležitosti, ktoré sme ináč dokázali zabezpečiť. Najlepší spôsob, ako znižovať CO2 je e, zlepšiť energetickú účinnosť a sme to svedkami aj v rámci správy, ktorú sme dnes ráno odhlasovali. Musíme sa ubezpečiť, že to bude implementované na rovni členských štátov, musíme na tom stavať a musíme zabezpečiť aj e, analýzu a revíziu v patričnom čase a musíme maximalizovať tie výhody lepšie prepojenie. Jeden z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť e, rovnováhu medzi tými zdrojmi. Musíme mať dobre fungujúci a prepojený trh e, s elektrickou energiou v rámci EÚ. Jeden z problémov je, že niektorí sa domnievajú, že treba robiť zálohovanie týchto obnoviteľných zdrojov z e, normálnych bežných zdrojov elektrickej energie, pretože väčšinou sú tam prestoje, alebo teda nefunguje to ale najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je e, formou prepojenia, e, lepšieho skladovania, hlavne využiť skladovacie kapacity v Norsku. E, zemný plyn takisto zohráva svoju úlohu v krátkodobom horizonte, ale musíme mať na pamäti, že ak budeme dekarbonizovať úplne do roku 2050, tak budeme tak musieť spraviť v sektore výroby elektrickej energie do roku 2030. Čiže plyn má len takú dočasnú úlohu pokiaľ, a to je veľké pokiaľ, pokiaľ sa nám nepodarí tie technológie CCS etablovať. No dokonca takýmito technológiami zachytávania, uskladňovania uhlíka máme problém, pretože chceme, aby zemný plyn flexibilne plnil svoju úlohu. Ak chceme to ako na rovnováhu, ako alebo protiváhu pre obnoviteľné zdroje, tak je to, je to náročné. Ale ako náhle tam je CCS, tak už to nie je flexibilné. Nemôžete robiť s obidvoma technológiami. Môžete mať len zemný plyn, ktorý môžete zapínať, vypínať ako je to na varičoch, alebo potom máte CCS a robíte zachytávanie, uskladňovanie uhlíka. Musíme byť veľmi opatrní, keď sa pozeráme na zemný plyn a musíme si uvedomiť eh, zraniteľnosť a krehkosť arktického prostredia. Tam sú podmienky veľmi odlišné v porovnaní so zvyškom Európy a myslím, že naozaj potrebujeme veľmi citlivý režim. A nakoniec, pokiaľ ide o otázku nákladov, je tu taká milná predstava, že rastúci podiel obnoviteľných zdrojov zodpoveda, je zodpovedný za rastúce ceny energii, ale to je jednoducho nesprávne tvrdenie. Je to dovoz ropy a zemného plynu, ktorý e, vyháňa ceny hore. Z toho 300, z 300 ten náraz na úroveň 300 libier e, bol spôsobený z 20% tými obnoviteľnými zdrojmi, čiže tie naše e, účty za energie rastú z dôvodu závislosti na dovozu, dovoze ropy a zemného plynu. Takže my sa musíme sústrediť e, na vlastné obnoviteľné zdroje a to nie len e, z dôvodu ochrany klímy, ale aj z dôvodu pracovných miest a bezpečnosti dodávok. Kolega Turmes. Ďakujem, pán kolega Turmes. Uh, thank you. Ďakujem. Ďakujem. E, skutočne tá energetická cestovná mapa je veľmi e, dôležitým nástrojom. Z akého dôvodu energetická infraštruktúra má cyklus 35 až 45 e, ročný pri investovaní. Inými slovami, rozhodnutia urobené dnes ovplyvnia emisie CO2 v roku 2050. Ak postavíte eh, eh, tepelnú elektráreň, ktorá eh, beží na uhlí, tak uvidíte jej dopady ďalšie desiatky rokov. Otázka je, koľko môžete mať takýchto tepelných elektrární z CCS alebo bez a chcete splniť klimatické ciele vytýčené pre rok 2050 z tohto dôvodu je dôležitá tá cestovná mapa. Po druhé, e, rozvodné siete e, pre rôzne druhy energií tiež e, vyžadujú investičné plánovanie. Musíme si uvedomiť, že aj čo sa týka sektora bývania, a aj tie renovujeme, zhodnocujeme. Aj to je z hľadiska investícií e, cyklus 35-45 ročný. Preto ďakujem komisii za to, že sa pustila aj do modelovania e, pri e, formulovaní cieľov. Je dôležité dnes mať predstavu o tom, čo bude v roku 2050. Modely sú teda veľmi užitočné a myslím si e, ale, že e, ten prvý e, časový milník, ku ktorému by sme mali vzhľadať, je rok 2030. Dnes už vieme, aké technológie budú fungovať v roku 2030. Solárne, veterné elektrárne, potom tie konven- konvenčné, potom určité veci, ktoré sú na mori. V sektore bývania vieme, aké technológie e, sa budú využívať pri renovácii. Čiže máme aj určitú predstavu o tom, koľko e, aut s elektrickým pohonom bude k dispozícii. Čiže ak modelujeme do toho horizontu 2030 tam sa môžete viac menej spoliehať na tie výstupy toho modelovania. A treba si sa začítať aj do tých detajlov toho modelovania, ktoré, do ktorého sa pustila komisia. Aké sú teda výstupy? Máme tri alternatívy bez ohľadu na scenár. Poprvé je to e, e, to, že energetická efektívnosť vždy povedie e, k celkovému znížaniu E, nákladov e, na fungovanie systému. Teda tie zvýšenou e, efektívnosťou ten systém bude lacnejší. Dokonca aj v alternatíve vysokej miery CCS a jadrovej elektriny, tak obnoviteľné energie predstavuje viac ako 50 v energetickom sektore to kľúčové bude solárna energia a veterná energia. To je jedno z hlavných eh, eh, posolstiev tej cestovnej mapy, to znamená pri systémoch elektrickej energie, tam máme predovšetkým uhlie a jadro ako zdroj. Tam bude dochádzať k postupnej zmene na vietor a veternú energiu a slnečnú energiu ako zdroj pre výrobu elektrickej energie. To sú teda tie hlavné posolstva. Z toho titulu to oznámenie ohľadom interného trhu a e, podoby interného trhu, ktorý má prezentovať komisia, e, e, je veľmi dôležitá. Ďalšie posolstvo Fiona o tom hovorí. Snaha je uprednostňovať vysokú mieru CCS jadrovej energetiky, obnoviteľných energií. Systémové náklady v roku 2030 zostanú úplne rovnaké alebo temer rovnaké nezmenené. To je tiež dôležité pochopiť, pretože sa to interpretuje tak, že riziko ktorému sa vystavujeme pri jadre a v prípade uhlia e, tam zase je vyššie riziko e, e, uhlíkových emisí. To ne, vôbec nepovedie k lacnejším, k nižším cenám. Inými slovami, obnoviteľné energie nám v tom pomôžu. No a tu stojí parlament pred veľkou výzvou. Mali by sme detálne analyzovať, čo je e, súčasťou, alebo čo sú vstupy a výstupy toho modelovania. E, máme ciele na rok 2030 a máme aj politiky, napríklad e, otázka štruktúry toho energetického trhu, aby bol flexibilnejší. Ďakujem, pán kolega Šimanský. Dziękuję bardzo. E, najpierw uwaga. Ďakujem za slovo. Úvodom. Samozrejme, strategické plánovanie má veľké výhody, pretože pre investorov to prináša istotu, ale sú to aj určité obmedzenia, faktory súvisiace s trhom alebo technologické, ktoré nie sú predvídateľné ani naplánovateľné a to nikým dnes. Ale odborníci, experti, ktorí majú lepšie informácie a technológiu ako napríklad komisia, čo sa stalo s ETS, tak vidíme veľmi dobre, ako funguje tá predviditeľnosť v trhu. Technologické zmeny v energetike sú veľmi dôležité a môžu sa úplne zmeniť a môžu zmeniť aj okolnosti zo dňa na deň. Preto by sme potrebovali určité limity a strategické plánovanie, ktoré bude flexibilnejšie, hlavne keď hovoríme o princípe, že máme ciele na rok 2050. Správa pani Cavela je veľmi kvalitná, pretože zdôrazňuje význam ceny energií pre konkurencieschopnosť našho hospodárstva a podnikov, upozorňuje na to, že je potrebné pouvažovať na tú hospodárskú stránku, hlavne na zníženie uhlíka alebo odúhlikovanie nášho hospodárstva. A všeobecnejšie síce môžeme žonglovať s ambicioznejšími číslami, či sa nám budú páčiť viacej alebo menej, to je síce pekné, ale definitíve, ak nemáme adekvátne opatrenia, tak je to európske hospodárstvo, ktoré tým utrpí, pretože je v medzinárodnej situácii, kde je obrovská konkurencia. Hospodárstvo to sú spotrebitelia a na nich všetko bude stáť. Oni budú e, trpieť aj dôsledky všetkých týchto čísel a ambicióznych cieľov. Štúdie z Nemecka o cenách energií kontexte e, zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energií nám jasne ukazuje, že takéto politické rozhodnutia, ak sa nevezmú bez úvah, neurobia bez úvah, tak to bude stať veľmi veľa. A to nestojí veľa veľkých aktérov v hospodárstve, ale stojí to veľmi veľa tých najchodobnejších spotrebiteľov, spotrebiteľov energii, ktorí vďaka všetkým týmto našim sú na pokraji energetickej chudoby. Európa nemá skutočný vplyv na to, aký, ako členské štáty zorganizujú svoj energetický mix vo vnútornom trhu a to je dôležité. Je potrebné, aby nám tento trh umožnil, aby sme boli konkurencieschopnejší, ale aby sme mali aj definitívnu odpoveď na účinné používanie obnoviteľných zdrojov energií a to vyžaduje aj používanie predvydateľnejších zdrojov energií. Potrebujeme väčšie interkonexie, prepojenie, potrebujeme diverzifikáciu na trhu, aby sme dosiahli energetickú bezpečnosť. A táto ešte vôbec nie je zaručená vo všetkých oblastiach EÚ. Záverom, táto správa je dobrým východiskom ukazuje, aké sú priority, ale nemali by sme príliš zachádzať do detajlov v predpovediach na rok 2050, pretože skutočne nevieme teraz, aké budú dôležité faktory v tom období. Samozrejme, bude to súvisieť s technológiami, trhom a tak ďalej a tak ďalej. Ďakujem. Tieňoví spravodajcovia už skončili. Takmer všetci mali 5 minút. Mám ešte 10 žiadostí o slovo, ukončím zoznam rečníkov a každý nech má tak 2,5 minúty. Nech sa páči. Uzatváram zoznam a začína pani delka Stýďo. Ďakujem, pani predsednička. Aby som sa obmedzila v čase, Ďakujem a vítam iniciatívu pani Cavela. Je to otvorený návrh. Je tam samozrejme veľa aspektov a veľa nových prvkov a je to aj vyrovnaný návrh v obsahu. A presne toto má spravodajca robiť na úvod pri prvej výmene názorov. Legislatívna aktivita v energetike v tomto volebnom období je bez pochyby veľmi dôležitá pre náš výbor a takmer všetky témy, alebo väčšina z nich v oblasti legislatívy sa týkali energetiky. Ďalšia téma, ktorá síca nie je legislatívna, ale je veľmi dôležitá, pretože stanovuje hlavné ciele cesty do budúcnosti. Čo je veľmi dôležité, nezabúdať, že na vybudovanie tejto budúcnosti musíme vychádzať z prítomnosti. Nemôžeme skákať do pol cesty. A tu si myslím, a aj predrečník to povedal, treba zdôrazniť význam a prehlbenie vnútorného energetického trhu. Je to rozhodujúce nielen pre konkurencieschopnosť, ale aj pre energetickú bezpečnosť. A tretí balíček, ktorý bol schválený v 2009, musí sa korektne transponovať. Ak to nemáme, ak to v súčasnosti neurobíme, tak potom ako keby sme skákali z prítomnosti do na pol cesty a nemá to význam. Po druhé, veľký význam v odseku 16 spravodajkyňa pripisuje úlohe skvapalnenému zemnému plynu a je to tiež dôležitý energetický zdroj pre Európu, ale skôr než budeme rozvíjať iné koridory, napríklad v Stredomori sú krajiny, ktoré majú už dostatok terminálov na splyňovanie a ktoré nie sú dostatočne docenené a nevyužívajú sa dostatočne. V tom zmysle tie interkonexie, prepojenia sú veľmi dôležité skôr, než vytvoríme nové koridory, keď sa nevyužívajú dostatočne tie splyňovacie zariadenia, ktoré už existujú. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší kolega, Marčik Vievič. Ďakujem, pani przewodnicząca. E, Można by popřeť... Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Domnievam sa, že by sme mohli podporiť e, to smerovanie, e, ktoré je načetnuté v tej cestovnej mape, ale budeme musieť nájsť riešenia, ktoré zabezpečia zdieľanie, rovnaké zdieľanie tej ťarchy. Ak takýto plán nebudeme mať, tak z toho môže vyplynúť neočakávaný nárast cien energií, e, takisto nárast emisí a nedostatok profitability nových technológií. Oznámenie komisie e, sa nesie v duchu technologickej neutrality Existujúce riešenia poskytujú silnú podporu obnoviteľným zdrojom. Navrhovaný program alebo plán do roku 2050 sa zdá, že smeruje k marginalizácii fosílnych palív, pokiaľ ide o zabezpečenie energetickej bezpečnosti pre spoločenstvo. Zároveň nové technológie, ako je CCS alebo iné spôsoby uskladňovania energie, ktorá je vyrábaná z obnoviteľných zdrojov, e, sa dostávajú do popredia a sú zdôrazňované. Chcem vám pripomenúť, že e, svetový výhľad energií e, naznačuje, že do roku 2050 viac ako polovica energie celosvetovej bude vyrábaná z uhlia a do roku 2025 globálny dopyt po zemnom plne narastie o 50%. Keby sme sa mali teda pustiť cestou zredukovania využívania tradičných zdrojov energií, bez toho, aby sme to skoordinovali s inými krajinami po celom svete, tak by sme boli odsúdení na neúspech a budeme musieť prijať kroky tak, aby sme zabezpečili rovnovážny a udržateľný rozvoj všetkých zdrojov, tak aby Európska únia zostala v tom hlavnom prúde pod celého sveta. Chcem poďakovať e, spravodajkyni za článok 5, kde hovorí o dôležitosti práva zostavovať si individuálne ten energetický mix a zdá sa byť dôležité pozrieť sa na dopad, ktoré by mali e, takéto scenáre na jednotlivé členské štáty. Musíme sa pozrieť na dôsledky pre jednotlivé členské štáty. Podľa mňa bude dôležité pozrieť sa na tie domáce zdroje energii, a predovšetkým na uhlie a zemný plyn. Ďakujem. Ďakujem teraz pán kolega Vidal Quadras. Ďakujem pani predsednička. Máme pred sebou veľmi významnú správu a treba pogratulovať spravodajkyni, pretože v úvodnom návrhu sa jej podarilo niečo, čo nebolo vôbec ľahké a síce vyrovnaný prístup, ako aj objektívny v oblasti kde je veľa problémov a kde sú aj silné diskrepancie. Takže táto ponúkaná rovnováha v tomto texte si zaslúži naozaj gratulácie. Predrečníci postihli takmer všetky zaujímavé body. Ja by som tu len predložil niekoľko všeobecných, jednoduchých alebo konceptuálnych myšlienok. Prvá. Keď sa plánuje strednodobo a dlhodobo v energetike, nemôžeme byť väzňom ideologických rámcov. Musíme byť absolútne objektívni, praktickí a realistickí. Ideológia je obvykle, alebo ideológia často buduje väzenia pre mozgy a preto vás poprosím bez ideologických predsudkov. Druhá myšlienka, vnútorný trh a fyzická infraštruktúra, to všetko je kľúčové, aby sme vyriešili veľa existujúcich problémov a nesmieme umožniť to, aby členský štát, jeden členský štát nejakým spôsobom ohrozil alebo meškal pri realizácii tohto trhu a infraštruktúr. A po tretie, ak sme všetci na rovnakej lodi, tak sme všetci. A hovoriť, že energetický mix je otázkou subsidiarity a zvrchovaného rozhodnutia štátu. No dobre, to je pekné, ale v rámci nejakého poriadku, ak stav únie závisí od prírody a napríklad veterná energia alebo biomisa môže byť praktickým problémom, pre jeden, teda praktickým riešením pre jeden štát a iný štát sa kriticky pozerá na fosilné paliva, tak nemôžeme povedať, že nech si to každý vyrieši ako sám chce, pretože potom to bude vyzerať tak, že egoistické a osobné prístupy e, budú prevládať nad tým všeobecným dobrom. Každý si je správcom svojho energetického mixu, ale všetci by mali pristupovať k tomu všeobecne a tiež myslieť na potreby ostatných, pretože potom sa nám môže stať, že naša práca je neužitočná alebo kontraproduktívna. Ďakujem. Slovo má pán Viktorio Prody, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani kolegyni za prácu, ktorú urobila. Veľmi stručne. Myslím si, že potrebujeme urobiť krok vpred, pretože ide o to, aby sme mali jasné, kde máme investovať. Tu nejde len o technológie, ale mali by sme začať jasne povedať, budeme robiť toto, toto, toto, preto a preto a bude to stať toľko. A problém je ten. A tiež musíme pochopiť, že na to potrebujeme naozaj veľké investície. Mali by sme začať hovoriť o, o tom, o spôsoboch a metodách investovania. A táto oblasť, aj keď úp- nie úplne, by mala byť riešená financovaním euro obligácií alebo projektových obligácií. Pretože pri týchto investíciách treba postupovať čo najskôr, pretože môžu prispieť aj k tomu, že by sme sa dostali z tejto hospodárskej krízy keď sa uvažuje o technológiách, tak by sme sa mali pozerať aj do budúcnosti. Nemôžeme investovať do ohlíka teraz a potom skonštatujeme, že to strašne veľa stálo, napríklad to CCS, je to technológia, ktorá absorbuje veľkú časť a ja som teda veľmi skeptický aj otázka, že koľko bude stať tá energia, ktorá sa vyprodukuje z uhlíka. Aj taký kolaterálny aspekt. Sme hovorili o energetických sieťach. A tu by sme mali odvážne zanalizovať situáciu, pretože by sme mali mať elektrické siete, ktoré budú skutočne európske, lebo len takto sa nám podarí minimalizovať potrebu skladovanie, skladovania energie a takto aj zvýšime účinnosť. Pokiaľ ide o ETS, ešte nie sme v situácii kompletného využitia. V našom oddelení sa vypracovala táto publikácia Rio 20 a my teraz musíme znovu prehodnotiť návrhy v systéme ETS emisí. Mám tu samozrejme veľa ďalších vecí a mrzí ma, že niekto predtým mal možnosť veľa hovoriť a mne ostalo ešte veľa pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem, pán Prody. A teraz má slovo pani kolegyňa Hybner. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Hovoríme o veľmi dôležitom dokumente, ktorý stanoví veľké orientácie pre energetickú účinnosť pre celú Európu. Ja ďakujem pani Cavela za tento kvalitný dokument, ktorý je kompletný a ktorý nám dáva aj možnosť flexibility, aby sme mohli zrealizovať energetické mixy v našich krajinách, ale nesmieme zabúdať, čo je dôležité pre Európu, znížiť emisie CO2 celosvetovo. Upozorňujem na jednu vec. Je dobré, že sú tam aj prvky, ktoré nás znepokojovali a spôsobovali, že niektorí z nás si mysleli, že sú krajiny, ktoré by boli marginalizované a ich energetické problémy, pretože sa vychádza z princípu, že by sa nemali už viacej využívať fosilné paliva, hlavne uhlie, ale rozvoj rôznych energií, CCS, a teda technológií a technológie, ktoré súvisia s fosílnymi palivami a z obnoviteľných zdrojov umožnia nám roz, rozvinúť naše energetické zdroje a preto vám ďakujem. Hovorili sme o COP, o COP18 a tiež o obavách. Môžeme znížiť náklady alebo ceny obnoviteľných zdrojov energii, napríklad solárnymi panelmi. Môžeme inštalovať panelne, um, solárne panely, ktoré sú vyrobené v Číne. Ale to neznamená, že tieto panely, ktoré sa vyrábajú v Číne, tak nepoužívajú tie postupy, ktoré sa používajú pri výrobe tu v Európe. Európska produkcia je veľmi dôležitá v tomto sektore, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energií. Nesmieme zabúdať, e, že nemalo by sa delokalizovať alebo odrážať náklady niekde inde. Napríklad, ak používame výrobcov mimo EÚ, tak potom sú tu ďalšie problémy. Musíme tieto energie vyrábať tu a uchovať producentov alebo výrobcov tu v Európe, inak sa z toho nedostaneme. Pani kolegyňa Jordán. Spoštovani kolegi, ko obravnavamo Ďakujem, pani predsednička. kolegyne, kolegovia, väčšinou, keď máme dočinenia s dokumentami komisie, tak hovoríme o tom, že dokument je dobrým podkladom a rozširujeme potom ciele, ktoré už sme formulovali na 50 rokov o ďalšie obdobie zvyčenia, ale myslím si, že v tomto prípade musíme sa opatrne zamyslieť nad vecami, a čo je, je potrebné do ďalšej našej práce sú aj dodatočné výpočty. Potrebujeme mať výpočty scenárov, kedy by nebola žiadna medzinárodné, žiadne medzinárodné kroky podujaté na e, v tejto veci klimatických zmien, e, pretože EÚ nemôže konať osamotená a ten výsledok by nebol taký, ako keby sa pripojili ostatní. Aj v tomto ohľade si požadujeme dodatočné informácie od komisie. E, stotožňujem sa so slovami pána Rojla predo mnou musíme byť technologicky neutrálni. A stačilo by mať tam formulovaný jeden cieľ na to, aby sme to dosiahli. Ja som spravodajkyňou na výbore Envy a ja som navrhla jeden cieľ, pokiaľ ide o CO2 redukciu, ale musíme sa zamyslieť nad tým, či neprijať ešte nejaké ďalšie ciele, tak aby sme dokázali znížiť našu závislosť na dovážených energiách. Potrebujeme viac Európy v oblasti energetiky ale musí to byť formou trhových mechanizmov a musí to byť na poli obnoviteľných zdrojov, kde si to vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Myslím si, že tie režimy podpory by mali byť obmedzené časovo, z ich pohľadu časového trvania, pretože niektoré technológie e, musia konkurovať o niekoľko rokov a ak nebudú schopné konkurovať, tak by sme nemali e, do nekonečna podporovať ich vývoj. Keď hovoríme o uhli, tak musíme mať na pamäti špecifika malých energetických systémov, pardon, teda cieľov nie je uhlia. Lebo ak máme malý obmedzený počet týchto cieľov, tak eh, potom znižujeme flexibilitu týchto systémov. Tieto ciele sú veľmi odlišné, keď sa to týka veľkých systémov v porovnaní s malými systémami. Súhlasím so spravodajkyňou, že musíme dbať na interakciu medzi jednotlivými politikami pre energetiku v závislosti od toho by dôležité zamyslieť sa v tomto, v tomto ohľade aj nad eh, úlohou agentúry ACER. Eh, podľa mňa je nevyhnutné zabezpečiť lepšie zaintegrovanie dopravy a vykurovania do tejto cestovnej mapy. A ďalšia vec, Horizont 2020, dúfam, že otázku energie a energetiky bude možné zakomponovať do tohto rámca ako dôležitú oblasť a že budeme neutrálni čo najviac. Teraz má slovo pán De Campos. Ďakujem. 30 sekúnd a mám 5 myšlienok, takže pol minúty na každú. Táto cestovná mapa je veľmi zaujímavá, veľmi dobre napísaná. Ja som si to s radosťou prečítal. A to platí aj pre správu pani Cavela, ktorá upozorňuje na rozhodujúce body a na naše aj nové otázky. A teraz tie neznáme body, samozrejme je ich veľa, tých neznámych bodov na e, cestovnej mape, ktorá predpokladá 40 e, rokov. Napríklad prvá neznáma je jadrová energetika. Vieme, že takmer úplne sa e, v Japonsku uzavrela jadrová energetika a v Nemecku sa uvažuje o znovu otvorení. Potom vieme, že Japonci e, museli nakúpiť plyn za dvojnásobne vyššie ceny ako v Európe a vidíme, že aj nekonvenčné zdroje energií, ktoré o 5, o faktor 5 znižujú ceny energii v Európe. Ja som samozrejme hovorila sa o bridlicovom plyne v USA napríklad 2 doláre za jednotku. A to samozrejme prinesie zmeny do budúcnosti a musíme sa na to pripraviť. Potom celá tá energetická politika, ktorá má dôsledky aj na priemyselnú politiku, napríklad e, nezávislé európske rafinérie, tie, ktoré nie sú napojené na distribučné spoločnosti, tak tie všetky sa zatvárajú, pretože nie sú konkurencie schopné e, s rafinérkami v tretich krajinách. ktoré často nerešpekt, nerešpektujú environmentálne a sociálne pravidlá. A toto chceme v Európe? No ja sa obávam. Spravodajkyňa hovorí o rafinériách vo svojej správe a myslím, že by sa mala venovať tejto myšlienke viacej než len jednou vetou a potom práva spotrebiteľov Súhlasím s predrečníkmi, keď hovoria, že treba ujasniť vnútorný trh. Áno, treba rešpektovať e, tento trh, musíme byť účinnejší, musíme znížiť náklady a práva spotrebiteľov sa ale takmer vždy zabudajú. Dokonca tak, že energetická faktúra je akousi, akýmsi druhým spôsobom daňovej záťaže a to v takom hospodárskom modeli, ktorý vôbec nie je kompletný, viacerí to spomenuli, nemáme dostatok e, ekonomických štatistík, ktoré by boli predvídateľné s jasnými, rozumnými myšlienkami. Napríklad, pokiaľ ide o dopyt, ale v prípade ponuky tam je to veľmi zle. Teraz kolegyňa Skinner. Yeah, Kolega Skinner. Myslím si, že som žiadal slovo, ale je milé, že ste mi ho udelili. Som prekvapený. No dobre. Tak, kolega Žado má slovo. Posledné vystúpenie. Ďakujem. Budem citovať Baracka Obamu. V roku 2009 povedal, máme na výber. Môžeme byť prvým svetovým dovozcom ropy a posielať naše bohatstvo a peniaze do zahraničia, alebo môžeme byť prvým svetovým vývozcom vlastných energií. Môžeme využiť to, čo sa už uznalo ako najlepšia možnosť. Národ, ktorý sa stane vodcom e, zdravých alebo čistých energií, tak bude vodcom 21. storočia. Doteraz Európa sa snažila stať na oboch nohách alebo na, sedieť na oboch stoličkách a chcela mať obnoviteľné zdroje a chcela aj inovatívny e, priemysel. A teraz si kladieme otázky, a či urobíme krok vzadu k, v prílicovom plyne, v CCS a tak ďalej a v iných konvenčných energiách a viacej sa obraciame na priemysel obnoviteľných zdrojov, ktorý je veľmi ko- pod konkurenciou Číňanov. Musíme toto pochopiť, ak Japonsko dnes platí veľa za energie, to je preto, že boli veľmi zaslepení a obmedzili sa len na jadrovú energetiku. Ak dnes sme závislí 480 miliard eur je to preto, že sme tvrdohlaví a ne, nevidíme, že obnoviteľné zdroje energie sú nielen dobré pre klímu a pre znečistenie, ale aj pre naše pracovné miesta. Posledné číslo. 488 miliard eur na dovoz energií, ak si len vezmete priemerný, priemerné náklady na pracovné miesto, 30 eur, takže to je 15 miliónov pracovných miest strácame, lebo nekonáme v oblasti obnoviteľných zdrojov energií v Európe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pani Kolárska-Bobinská. Ďakujem bardzo, bardzo przepraszam, že nebyłam na... Ďakujem pekne. Nebola som prítomná pri hlasovaní, ale bola som na hlasovaní v inom výbore je veľmi ťažké stanoviť cieľ, ktorý príde o 40 alebo 50 rokov a nevieme, čo sa dovtedy stane. Takže sú tu veľké neistoty a preto si myslím, že kľúčovým prvkom tohto bodu a tejto správy je otvorenosť, otvorenosť rôznym energetickým zdrojom, ale aj novým technológiám, výskumu, EÚ chce v budúcom návrhu rozpočtu investovať veľa do inovácií. Chceme zdôrazniť prepojenie medzi firmami a univerzitami a výskumnými ústavmi. Takže je možné očakávať, že v energetickom sektore bude veľa inovácií a oveľa viacej fondov určených na tieto otázky, a to oveľa viacej ako doteraz. Takže si nemôžeme povedať, no dobre, takýto energetický zdroj je budúcnosťou. Pán Žado, napríklad bridlicový plyn, to nie je minulosť, to je budúcnosť. Treba sa nechať otvorené dvere a možnosti, možnosti spolupracovať, využívajúc rôzne zdroje energii. Je veľmi dôležité, podľa mňa, aby sme túto cestovnú mapu doplnili špecifickými cestovnými mapami pre každý členský štát. Nemôžeme mať jeden jediný cestovný plán pre všetkých, pretože naše krajiny sú veľmi rozdielne. Ja viem, že tu je pokus o vytvoriť e, cestovné mapy pre každú krajinu, aj pre krajiny s nízkymi emisiami. A my by sme tak mali urobiť aj v prípade energii 2050. A ešte posledný bod. Komisia zorganizovala systém predbežnej revízie na tej cestovnej energetickej mapy, ale záverom tejto cestovnej mapy, alebo tieto závery neboli dostatočne zanalizované. Máme tam veľmi dobré závery, ktoré by mali byť zachytené v správe a urobím všetko preto, aby závery tejto revízie boli zachytené aj v našej cestovnej mape. A teraz má slovo Európska komisia. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank. Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem pani e, Cavela, spravodajkyni. Chcem sa poďakovať e, aj tieňovým spravodajcom a všetkým tým, ktorí vystúpili. Pre nás je e, veľmi užitočné vypočuť si takú diskusiu, ako je dnešná skutočne tá cestná mapa v oblasti energetike do roku 2050 si vyžaduje diskusiu a vyžaduje si e, rozobranie tých ciest k tomu cieľu na rok 2050 a dnes musíme príjmať rozhodnutia. Snažili sme sa rozpracovať viaceré scenáre, ktoré sa núkajú. Pritom si treba uvedomiť, že tá situácia je e, odlišná od členského štátu k štátu, takisto aj energetický mix je diverzifikačný diverzifikovaný. My sme e, aj vypracovali scenár, e, ktorý je teda e, scenár, ktorý znamená, že nemusíme lutovať, že určitú, určitú alternatívu zanedbáme. No a z toho titulu komisia plánuje e, tri oznámenia tohto roku. Prvé sa týka e, obnoviteľných zdrojov na jeseň. To bude vnútorný trh, vrátanie analýzy po jednotlivých členských štátoch a koncom tohto roku, začiatkom budúceho roku, oznámenie týkajúce sa e, systému CCS. To všetko e, teda v rámci úvah e, o cestnej mape roku 2050. Ďalším krokom, na ktorý my sa pripravujeme, to by malo byť rozpracovaný budúci rok, je e, milník 2030. My sme otvorení podnetom, my vypracovávame analýzy ohľadom toho, ako sa e, naplňajú ambície v zmysle princípu 2020-2020. Tiež však hovoríme o cestnej mape do roku 2050. Všetky naše, vaše príspevky, podnety sú pri nás veľmi dôležité. Má byť aj vypočutie, pokiaľ viem, a komisia sa veľmi e, rada toho zúčastní. Veľmi rada na tom zúčastní. Ďakujem pekne. Spravodajkyňa, chcete sa e, aj vy vyjadriť? Áno. Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí vystúpili s konštruktívnymi návrhmi. Ja by som vám chcela však jednu vec prizvukovať. Našou úlohou je koncipovať správu a naša správa e, v kontexte tohto výboru sa venuje energetike, priemysle, priemyslu a e, výskumu. Ale ak dovolíte, jedna osobná poznámka. Keby som ja mala urobiť e, investície do energetike, a mal by som sa rozhodnúť na základe tohto textu, tak musím sa priznať, že vôbec by som nemala istotu, či mám vôbec investovať a ak áno, kam a do akej miery. To si musíme uvedomiť, že tento text by mal obsahovať reálne indície, ktoré by usmernili investorov v Európe. Zdá sa, že e, ten text e, e, bude upravený, snáď aj vylepšený pozmenujúcimi návrhmi ale e, ja som úplne závislá od vašej podpory a ja očakávam, čo vy navrhnete e, k úprave textu, ale ten text musí e, byť realistický, ktorý ponúka odpovede na otázky, čo má urobiť energetický trh v Európe. Musíme byť veľmi konkrétni v našich vyjadreniach zmienili ste sa o flexibilite. Ja nechcem byť flexibilná, ja chcem byť realistická. No a keď sa má niečo diať celosvetovo v prospech klímy, čo to znamená pre nás? Čo to žiada od nás? Preto vás prosím o následovné. Prosím, aby ste boli veľmi konkrétni týkajúce sa prechodného obdobia, ako chceme postupovať e, v zmysle e, milníka 2030 a milníka 2050. Čo konkrétne sa má udiať v období uzavretom zmienenými milníkmi? Veď nemôžeme opomena, opomínať niektoré energetické zdroje. Nemôžeme ignorovať zemný plyn, nemôžeme ignorovať iné konvenčné zdroje. No a musíme sa zamyslieť nad tým, ako vyvíjať vlastné energetické zdroje. Nechcem nejako e, e, zabrdať do otázky bridlicového plynu, ale možno e, treba byť otvorený aj možnosti nových zdrojov ropných, e, nových ropných ložisk alebo e, ložisk zimného plynu. A, a ešte chcem povedať následovné. Existujú rozdiely medzi hospodárskymi medzi hospodárskými situáciami a situáciou e, v oblasti vedy, výskumu osvety. E, v týchto veciach sú veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Takže e, myslím si, že v mnohých členských štátoch je potrebné venovať väčšiu pozornosť environmentálnemu vzdelávaniu osvety. A máme jednoducho 27 členských štátov a e, každý tento štát sa pohybuje odlišnou rýchlosťou pri dosahovaní tých cieľov vytýčených do roku 2050. Čo nás spája sú tie ciele a tá energetická politika musí byť správne nasmerovaná a ona zohráva dôležitú úlohu e, pri, dovolím si tvrdiť, prežití. Je to otázka prežitia e, občanov EÚ. Členské štáty e, si nemu, e, niektoré členské štáty si môžu dovoliť mať nákladnú energetickú politiku, iné štáty na to nemajú. Je veľmi dôležité formulovať text týkajúci sa cestnej mapy do 2050, ktorý je veľmi jednoznačný. Isto budeme sa e, odrážať od cieľov pre rok 2020, pre rok 2030. Tie ciele musia byť realisticky formulované a a to všetko by sme mali zohľadniť v snahe mať realistický text v tomto dokumente. Ďakujem pani Cavela. Verejné vypočutie je naplánované na 18. septembra od 15. do 17. a termín pozmenujúcich návrhov je streda 19. septembra o 12. na obed. Okay, the next item is the budget 2000. Dobre, ďalší rozpočet, uh, ďalší bod rozpočet 2013 a teda výmena názorov. Dávam slovo hneď spravodajcovi, pán Bitikofer, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem, pán predseda. Ctené kolegyne, kolegovia, ak vás rozpočet nezaujíma, tak je to asi chybou, myslím. Pretože ja som aj minulý rok, aj rok predtým za tento výbor sa zúčastňoval rokovanie rozpočtu, ale nespomínam si, že by bola tá situácia porovnateľne ťažká, ako je to v tejto chvíli. Mohol by som vás poprosiť, pán kofer chvíľočku. Dámy a páni, ak sa nechcete venovať tejto agende, tak poprosím vás, opustite rokovaciu miestnosť. Quietness for his speech. Tak, aby mal patričný priestor na prezentáciu, pán Bitikofer. Naozaj by som chcel vyzvať kolegov tomu, aby venovali istú pozornosť tomu, kde sa nachádzame. tomu, čo podľa môjho mienenia je veľmi náročná úloha, pokiaľ ide o nájdenie nejakého smeru. Komisia v návrhu rozpočtu, ktorý bol schválený v apríli, predpokladala celkové navýšenie 2% eh, v celkových platbách, celkových viazaných platbách alebo rozpočtových prostriedkoch na úrovni inflácie a navýšenie 6,8 v tých platbách, tak aby dokázala naplniť e, svoje súčasné a predchádzajúce povinnosti. Pokiaľ ide o kapitolu, alebo respektíve oddiel 1a, ktorý je v našej zodpovednosti, kde sa sústredíme na konkurencieschopnosť a zamestnanosť. E, viazané rozpočtové prostriedky sa mali zvýšiť o 4,1% a platby o 17,8%. To len odráža tú skutočnosť, že výrazne zaostávame za existujúcimi zmluvnými povinnosťami, pokiaľ ide o platby. Zvýšenie pre FP7, malo byť 6,1% a po CIF, CIP program inovácia a konkurencieschopnosti mal byť tiež zvýšený. Ale to bolo pod tým, právnym, pod tým, čo predpokladal právny základ pre tieto dva menované programy po tom, čo sa k tomu vyjadril Koreper, ten návrh rozpočtu v zmysle stanoviska rady v kapitole 1a na miesto 4,1% tých viazaných rozpočtových prostriedkov tam bude len 1,5 plus 1,5 a na miesto 17,8 v platbách, len 1,04 To znamená, že podľa uvažovania rady nám bude umožnené zvýšenie asi o polovicu, polovicu toho, čo je inflácia. Krátenie platieb v rámci programu CIP sa predpokladá na úrovni asi 40 v porovnaní e, s pôvodným návrhom komisie. A krátenie v tých viazaných rozpočtových prostriedkoch je na úrovni asi 10 a pokiaľ ide o tie platby, tak asi 23 pokiaľ ide o tie finančné nástroje spadajúce pod program CIP. To je úplne v rozpore s konštatovanými cieľmi e, dohody o raste a tvorbe pracovných miest, ktoré schválili hlavy štátov a vlád no nedávno vyzvali e, zvýšenie podpory pre investície a pre výskum a rozvoj. Hovorili o podporu inovatívnych nových podnikov a malého a stredného sektora a teraz nám odovzdávajú rozpočet, ktorý nám znemožňuje zareagovať na takúto ich výzvu krátenie finančných nástrojov v rámci CIP prispeje v prípade, že bude takýmto spôsobom aj zavedený, tak ako to predpokladá rada, prispeje k zhoršovaniu prístupu k financiám e, pre malé a stredné podniky práve v časoch krízy, kedy najviac sú závislé na takomto financovaní. E, zníženie platie v rámci CIP môže viesť k zrúteniu celej implementácie tohto programu. Podľa analýzy situácie zo strany komisie tie rozpočtové prostriedky, ktoré navrhuje rada, budú mať vyčerpané, budú mať vyčerpané do mája budúceho roku. V rámci správy Lavia, ktorá bola schválená parlamentom ako podklad pre rokovanie v rámci trialógu, sme všetci hlasovali za silnú obhajobu primeranej miery zdrojov pre budúcoročný rozpočet. Hlasovali sme za zodpovedné konanie a že sa nebudeme uchylovať k nejakým umelým kráteniam a že hlavne zohľadníme posúdenie tých skutočných potreb, pokiaľ ide o dohodnuté ciele a záväzky EÚ a že budeme zastancami podpory rastu, konkurencieschopnosti a tvorby pracovných miest, hlavne pre sektor malých a stredných podnikov a pre mladých eh, v rámci rozpočtu 2013 nie je možné dosiahnuť žiadnych zmenovaných cieľov s rozpočtom, ktorý rada chce povoliť alebo je ochotná povoliť. E, myslím, že máme veľmi jednoznačnú alternatívu pred nami. Buď e, sa podvolíme, potom budeme tými spolu zodpovednými za to, že sektor malých a stredných podnikov a že európsku konkurencieschopnosť opustíme ponechám ich o samote v časoch krízy, alebo sa pustíme do veľmi intenzívneho boja ohľadom rozpočtu s radou. Samozrejme, to nezávisí na osobe spravodajcu, alebo nezávisí to od tejto, tohto výboru, tá cesta, ktorú si vyberieme, ale nezdá sa mi byť veľmi pozbudivé, keď som svetkom toho, že tak málo kolegov sa domnieva, že vôbec je hodné venovať nejakú pozornosť tejto záležitosti, keď sa prejednáva v rámci programu. Ja tu nebudem sa púšťať do nejakých súkromných bojov. Ja zvládnem čokoľvek. Ja e, dokážem zvládnuť aj odmietnutie nejaké, alebo teda nezáujem, všeobecne nezáujem, aj politicky sa s tým viem, viem to zvládnuť, ale skôr by som sa vybral cestou e, pomoci aj ostatných, tak aby som sa vyhol eventuálne veľmi negatívnym dopadom návrhu rady. Ja som tieňovým spravodajcom odkomunikoval zmeny, ktoré by som ja navrhol, ktoré by sa mali uskutočniť v rozpočte. Ja som sa nesnažil opätovne nastoliť všetky e, pôvodné návrhy komisie Dokonca som bol ochotný sa na istých miestach vzdať, alebo ustúpiť, ale snažil som sa opätovne nastoliť všetky tie rozpočtové položky, ktoré sa týkajú výskumu a vývoja a sektora malých a stredných podnikov osobitne. To by mala byť tá základná čiara, tá základná línia, ktoré by sa mal pridržať tento výbor. Aspoň takto by som sa ja za to prihovoril. pokiaľ ide o prípravu rozpočtu, tak tie práce budú pomerne náročné, pretože bude nevyhnutné, aby sme všetci hlasovali 3. septembra. Takže nebudeme mať čas počas leta na to, aby sa stretli tieňoví spravodajci. Poslanci do 21. augusta majú predkladať svoje pozmeňovacie návrhy. Ešte mi dovolte doplniť jednu pripomienku, pokiaľ ide o pilotné projekty. Pôvodne bolo navrhnutých 7 pilotných projektov zo strany poslancov tohto výboru. Tri z nich boli ohodnotené Ačkom, pokiaľ ide o posúdenie alebo hodnotenie komisie. Ja navrhujem, aby neskôr výbor odhlasoval tieto tri návrhy, ktoré boli takýmto spôsobom oznámkované. Ostatné projekty dostali C, D a tých by som sa ja vzdal. Ďakujem. Thank you, Mr. Butikofer. There's no representatives. Ďakujem, pán Butikofer. E, nie sú tu prítomní žiadni tieňoví spravodajci ani z EPP, ani z SAD. Pán Skary, chcete slovo? Nech sa páči. Myslím, že pán Bittikofer. No, na partnom pán hovorí. E, veľmi zaujímavým spôsobom, ale zároveň aj veľmi ponuro e, načrtol tú situáciu a ja zdieľam mnohé jeho obavy, hlavne pokiaľ ide o agendu rastu a tvorbe pracovných miest. Ja som z, tých, z tej ekonomiky, ktorá hovorí o tom, že treba investovať na to, aby sme rástli, ale my sme v takom, takej situácii, kde je ťažký ten rast a neviem, či rozpočtový výbor e, vníma potreby tohto výboru, že je nevyhnutné investovať zvýšeným spôsobom do tejto oblasti, do výskuma a vývoja. Tak ja by som preto chcel e, pozbudiť pána Vitikofera, aby naďalej úsobne pracoval na týchto cieľoch napriek e, tomu evidentnému nezáujmu mnohých e, členov tohto výboru. Nemyslím si, že by ste mali prichádzať o nejakú nádej ľudia v rámci rozpočtového výboru vnímajú situáciu reálne. Ale treba si uvedomiť, že aj iná časť tohto parlamentu vníma potrebu investícií, aj dokonca v časoch úspornosti. Niekedy je to jediná cesta von z tej pasce, investovať viac, míňať viac. Čiže ako inštitúcia, ako zhromaždenie by mal parlament vždy tlačiť na to, aby ten balík rozpočtový sa dostal späť na stôl, lebo naozaj sa ocitáme v veľmi zúfalej situácii a keď hovoríme o tom, ako budeme robiť úspory, ja by som sa domnieval, že budú na úrovni administratívne, že to nebudú krátenia projektov. To je skôr investícia e, v rámci úspor, ale nie je to investícia do budúcnosti a do rastu. Thank you, Mr. Skinner. Uh, Ďakujem, pán Skinner. Budem si musieť odovzdať teda slovo sám, ako tieňový spravodajca ALDE, pretože my máme niektoré jasné priority, pokiaľ ide o rozpočet E, ktorý je posledným rozpočtom e, v finančnom rámci. A najskôr chcem e, počiarknúť, že finančný dohľad alebo, alebo obozretnosť, ktorá je znakom na úrovni členských štátov, musí byť aj obsiahnutá teda aj v európskom rozpočte. Nie je možné krátiť národné rozpočty a zároveň umožniť takmer 7% navýšenie európskeho rozpočtu napriek tomu, že sú tu není žiadne posvetné kravy, pokiaľ ide o potrebnú fiskálnu konsolidáciu, musíme byť každopádne inteligentní, keď pristupujeme k tým kráteniam, kde ich robiť a kde nie. Pokiaľ ide o tie politické priority, tak je tu konsenzus, e, že inovácie a malé a stredné podniky sú kľúčovými z pohľadu budúceho rastu. Vítame návrh komisie, aby sme zvýšili rozpočtové položky pre FP7 a CIP programy Samozrejme, návrh komisie navyšuje všetky rozpočtové položky a ako sme už povedali, my nepodporujeme celkové navýšenie rozpočtu EÚ, ale pokiaľ ide o výskum a inovácie, ešte stále by sme mali e, správne tvoriť priority pre tieto oblasti. Ďalšia otázka znie, ako tie peniaze rozdeliť. E, Toto je posledný rok v rámci súčasného finančného rámca, preto by sme sa mali pohnúť smerom k ďalšiemu finančnému rámcu. To znamená E, viac peňazí dávať do tých e, názorných projektov, tak aby sme e, premosili alebo, alebo preklenuli ten, ten rozdiel medzi trhom a medzi tými skutočnými potrebami. My silne podporujeme pilotné projekty v roku 2013 a to vo forme projektových dlhopisov. Ide to správnym smerom, nakoľko to umožní pokračovanie investícií aj v budúcnosti zatiaľ čo budeme mať pod kontrolou verejné rozpočty a budeme integrovať trhový prístup do politiky EÚ. Toľko moje slova. Pán Bytykofer, e, najskôr budeme musieť požiadať komisiu, myslím. Nie je tu komisia? Mm, dobre. Pán Bytykofer, nech sa páči. I don't think this is an important... Myslím si, že toto nie je dôležitá téma. Dobre, ale aj tak budeme musieť hlasovať. A budeme hlasovať 3. septembra. A lehota na predkladanie pozmeňujúcich doplňujúcich návrhov 21. august. Tak ako povedal pán Butikofer. Dobre, ďakujem. Opäť eh, odovzdám slovo pani predsedničke. Bene. Inizia, ringraziamo. Ďakujeme pánovi ministrovi Stavrosovi Malasovi, ktorý je ministrom zdravotníctva na Cyperskej republike, že ktorý sa venuje aj, a je zodpovedný aj za, za výskum a to je dôvod, prečo je tu dnes medzi nami zastúpení súčasného nového cyperského predsedníctva. Ďakujeme za to, že prišiel, že prijal naše pozvanie. Máme k dispozícii 45 minút, takže je tu možnosť dobre spoznať, aké sú zámery nového predsedníctva. A určite budeme mať možnosť aj podať všetky, položiť všetky otázky. Poprosím ho na 10-15 minút na jeho úvodné vystúpenie a potom pristúpime k otázkam. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Thank you very much. Um, Ďakujem za slovo. Kiež by sme mali viac času, určite tá diskusia bude veľmi zaujímavá. E, veľa ctení poslanci, poslankyne, dámy a páni, je pre mňa e, cťou e, vystúpiť na pôde výboru ITRE a odprezentovať vám program a priority e, cyperského predsedníctva v oblasti e, výskumu a inovácie. Pri e, tejto diskusii by sme mali vychádzať z Lisabonskej deklarácie z roku 2011. My sme vtedy sľubovali, že do roku 2010 Európa sa stane tou najdynamickejšou ekonomikou na e, Zemi a e, že veda a inovácia budú ústrednou témou. O 10 rokov neskôr sa zmietame v hospodárskej kríze, a tá otria sa e, e, nás, e, nami mnohorakými spôsobmi. Stratégia na ďalšie obdobie sa opiera o výskum a inovácie ako hlavné piliere. Preto je potrebné vyslať hmatateľné a zmysloplné posolstva pre našich občanov. Bez pochyby z krízy sa dostaneme investíciami do eh, výskumu, inovácie, a e, e, prorastovou stratégiou. Cyprus prebralo žezlo predsedníctva vo veľmi citlivom období, práve vtedy, keď sa preberá nový rámcový program pre vedu a výskum do roku 2020. My si dobre uvedomujeme, pred akými úlohami stojíme, tešíme sa na konštruktívnu diskusiu, či v rámci rady a tak aj s vami v rámci úzkej spolupráce s EP. Horizont 2020 je našou hlavnou prioritou. Počas nášho predsedníctva budeme klásť dôraz na tri ďalšie témy. E, Európsky inštitút inovácie a výskumu i EIT, to je súčasťou legislatívneho balíka do roku 2020, ďalej Európska výskumná oblasť EIRA a potom spolupráca vo výskume a inovácii e, s osobitou akcentáciou euromediteránskej e, oblasti. Horizont Európy 2020 e, predsedníctvo chce prekne poporadí preskúmať návrhy a Európsky parlament uprednostňuje skôr balíkový prístup. Dánske predsedníctvo sa dopracovalo ku konsenzu v Rade ohľadom štruktúry a hlavných cieľov programu. To znamená, e, e, e tak sa stalo e, v maji tohto roku. E, na zasadnutí e, boli prezentované viaceré aspekty týkajúce sa pôvodného návrhu s tým, že ambicioznejší cieľ 20-percentný podiel malých stredne veľkých podnikov, ďalej e, e, akcentácia otázky bezpečnosti a potom dôraz na prierezový horizontálny prístup. S radosťou konštatujeme, že naša E, vaša spravodajkynia, pani, pani Aluela, zdieľa mnohom naše názory. My berieme na vedomie pozitívny náhľad EP pre zvýšený rozpočet na tento účel. Samozrejme uvidíme, čo vyjde z MMF. Asi najdôležitejší legislatívny balík je balík týkajúce sa naplňania tohto programu. My chceme venovať pozornosť ovom nariadenia v rámci toho balíka. Zjednodušenie je podstatou tohto nariadenia. A z čoho to vyplýva? Z evolučného vývoja. Som potešený z toho, že zainteresované strany toto podporujú a zároveň aj EP to podporuje. Tak je to uvedené v správe pani Cavalio. E, hlavný cieľ toho zjednodušenia je následovné zníženie administratívnej záťaže pre účastníkov, e, zníženie času realizácie a minimalizácia e, pravdepodobnosti finančných chýb. Zároveň však treba zachovať e, citlivú vyváženosť medzi mierou dôvery a kontroly komisia navrhla zjednodušujúci balík, ktorý je prierezový a preberá sa E, veľmi čulo na úrovni legislatívnych orgánov aj zainteresovaných strán. E, spravodajca LR e, preložil návrh k pravidlám participácia. Jeho návrh treba podrobiť analýze. Ide o veľmi komplexnú diskusiu, ktorú treba triadne koordinovať vzhľadom na úzke prepojenie medzi pravidlami participácia s revidovanou finančným nariadením a delegovanou delegovanými aktmi. Cyperské predsedníctvo e, má pochopenie pre e, význam flexibilných a zjednodušených pravidiel participácia. Chceme zvládnuť úlohy v horizonte 2020, zjednodušiť participáciu všetkých subjektov čo zabezpečí e, dobrý, dobré a žiadané dôsledky tohto programu na európsku ekonomiku. To si vyžiada intenzívne diskusie na pôde rady v júli a v septembri v snahe dosiahnuť všeobecný postoj a ten bude potvrdený na oktobrovom zasadnutí ministrov konkurencie schopnosti. Ministri budúci týždeň budú zasadať v Nikozii a budú hovoriť o základných prvkách prvkoch modelu e, výskumu. A toto by malo napomôcť k dosiahnutiu dohody na oktobrovom zasadnutí Rady ministrov. A e, ďalej by som sa chcel dotknúť toho zastrešujúceho programu, ktorý vytýčuje aktivity, e, ktoré budú financované v rámci Horizontu 2020. Budeme hovoriť aj o implementačných aspektoch pre jednotlivé aktivity. So záujmom sme prijali e, podnety od vašej spravodajkyni, pani Cavallo, a toto stanovisko e, na jeseň bude dôležitým vstupným stanoviskom v rámci koncipovania záverečného textu v rámci programu Horizont 2020. Chceli by sme mať e, čiastočný e, konsenzuálny postup. To by malo byť schválené v decembri. Ďalej v rámci toho balíka je, rámcový program v zmysle dohody Euroatomu. Euro E, musíme si uvedomiť, že treba presmerovať program na vyššiu mieru jadrovej bezpečnosti, previazať to na program ITER a to celé v kontexte diskusí o viacračnom finančnom rámci. My sme optimistickí, ale realisticky optimistickí. Toto by sme mali aj e, preberať na Rade ministrov pre konkurencieschopnosť v decembri tohto roku. My sa e, tešíme na vaše stanovisko k tejto téme, ktoré by malo byť k dispozícii na jeseň. Druhou prioritou je Európsky inštitút inovácie a technológie. EIT e, e, bol navrhnutý ako súčasť, neoddeliteľná súčasť programu Horizon 2020. Mal by prispieť k udržateľnému hospodárskému rastu a konkurencieschopnosti tým, že sklby všetky tri aspekty znalostného trojuholníka, e, e, obzvlášť akcentujúc e, rozmer vzdelanosti. Prvé hodnotenie myšlienky EIT potvrdzuje tú snahu integrovať znalostný trojuholník, treba inováciu, výskum, a študentskú bazu slúžiť do e, inovačnej spoločnosti, ktorá e, má akroným KIS. Je tu e, veľká príležitosť ďalšieho sľubného rozvoja EIT, spravodajkyňa Madias a pán Lambert sa vyjadrili k tejto téme a rada pochopila, že treba niektoré prvky analyzovať detálnejšie. Ide o model e, správy riadenia, úprava e, fungovania KIX a v podstate ide o to, aké budú dôsledky diskusí ohľadom viacročného finančného rámca a potom toto sa aj zapracuje pri rozpracovaní ďalšieho pôsobenia a systému PIX. A my chceme, a budeme preberať v oktobri nariadenie o EIT a nadviažeme aj na to v konf- na konferencii 8.9 E, e, týkajúce sa EIT. Je to konferencia, ktorá sa bude konať na Cypre. No a v decembri sa to dotiahne na rade 95 financovania e, výskumu a inovácie pochádza z úrovne členských štátov. Ak hovoríme o nadnárodnej spolupráci, o otvorení trhov pre e, vedeckých pracovníkov, rodová rovnosť a transfer vedeckých znalostí, to sú všetko atribúty, ktorých naplnenie e, prispieje k k e, uplatnenie e, celkovej grandioznej myšlienky oblasti EIRA. A na obidvoch zasadnutiach Rady ministrov pre konkurencieschopnosť v druhom roku chceme venovať pozornosť tejto téme. Vieme, že to predstavuje aj mnoho víziev a výzvu, ktorú predstavuje oblasť EIRA, je len jednou z mnohých e, cyperské predsedníctvo chce venovať eh, tomuto pozornosť, aj keď si uvedomujeme, že niektoré členské štáty mali určité teritoriálne výhrady voči eh, zóne EIRA. K tejto téme má byť vydané oznámenie komisie budúci týždeň. Očakávame výmenu názorov ministrov na túto tému na oktobrovom zasadnutí Rady ministrov pre konkurencieschopnosť a kon- konferencia ohľadom EIRA bude 14. novembra organizovaná v, na Cypre. Štvrtou a záverečnou prioritou je e, e, presadzovanie medzinárodnej spolupráci v oblasti inovácie a výskumu e, s dôrazom na euromediteránsky región. My vítame návrh komisie prehlbovať spoluprácu v tejto oblasti aj smerom na tretie štáty a tým naplniť ciele pre Európu v roku 2020. Cyperské predsedníctvo je presvedčené o tom, že e, dimenzie medzinárodnej spolupráce by malo byť zakomponované do všetkých nástrojov spadajúcich do myšlienky e, zóny EIRA. Očakávame oznámenie komisie k tejto téme, očakáva sa na jeseň a bude preberané na decembrovej rade ministrov. Neformálne zasednutie ministrov 20. júla sa bude venovať otázkam týka týkajúcim sa medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácie s dôrazom na euromediteránsku oblasť, ktorá nám veľmi leží na srdci. Výskum a inovácia vnúka príležitosti pre e, stredozemské e, e, krajiny, aby lepšie využili tie veci, ktorí majú technológiu a, a, a teda technické aj ľudské zdroje v prospech veci. My sme toho názoru, že toto všetko prispieje k stabilizácii situácií v partnerských štátoch v, e, v oblasti Stredomoria a na e, základe e, aktuálnej deklarácie aktuálne platnej deklarácie z roku 2007 a takisto aj konferencie Euromedu, ktorá sa konala v Barcelóne v apríli. My sme povedali, si povedali, že chceme stimulovať diskusiu medzi ministrami členských štátov, ktorí zodpovedajú za výskum a inováciu. Veríme, že E, toto by mohlo byť aj riešené prostredníctvom iniciatívy v zmysle článku 185. Aj počas neformálneho zasadnutia Rady ministrov pre konkurencie schopnosť budúci týždeň e, sa chce venovať tejto téme. Záverom, ak dovolíte, ak hovoríme o rámcovom programe 7 a, e, a v kontexte programu Horizon 2020, obsahuje mnoho prvkov, ktorým treba venovať pozornosť a to čo najskôr, aby sme ich odsúhlasili. Sme pod časovým tlakom. E, Rada aj parlament sa musia snažiť nájsť spoločné menovatele vo svojich názoroch, aby sme sa dopracovali k dohode. Na základe diskusie s vami som dospel k názoru, že Európsky parlament zdieľa naše ciele a teším sa na spoluprácu s vami konštruktívnym spôsobom. No a úplne záverom chcem e, upozorniť na nasledovné. Výzvou, pre ktorou stojíme, je nie len to, aby sme presvedčili európskych občanov o tom, že to, čo hovoríme, aj skutočne máme v úmysle dosiahnuť. Myslím si, že tá dogma európskej integrácie je e, pretrvávajúca a solidarita je pretrvávajúca. Musíme využívať tie najosvedčenejšie postupy a praktiky. Je preto na nás, aby sme silnejšie akcentovali európsku integráciu a postarať sa o to, že bez ohľadu na to, na aké ťažkosti narazíme, aby tieto ťažkosti boli riešené s tým, že máme, e, máme na mysli ten princíp, o ktorom som hovoril. Ďakujem. Grazie, Naozaj ďakujeme pánovi ministrovi za jeho vystúpenie a dám slovo kolegom. Ako prvý pán Korejra de Campos, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pán minister mm, Malás, ďakujeme za toto veľmi jasné expoze a ďakujem aj za to, že ste veľmi jasne zadefinovali, aké sú vaše priority a tiež ďakujeme, že ste sa zaviazali, aby sa rýchlo a ľahko, asi to ľahko nebude, aby sa schválil v časovom harmonograme toho horizontu 2020. To je naozaj veľká priorita nášho výboru v tejto oblasti. S našimi prioritami myslím si, že naše vzťahy budú počas tohto poloroka vynikajúce. Mám tri otázky. V tomto výbore niektorí kolegovia aj ja máme určité problémy e, s, pro, e, s inštitútom, e, Európskym inštitútom pre technológie, ktorý nie vždy v minulosti splnil tie veľké ambície a pre nás bolo veľkým prekvapením, že Európska komisia znásobila financovanie pre, programu IET a mala by nám komisia aj vysvetliť, prečo navyšila tie finančné prostriedky. Povedali ste, že je to jedna z vašich priorít, ale chcel by som vedieť, či zdieľate s niektorými z nás tieto obavy z tohto programu IET. Tiež by sme radi vedeli, čo by ste navrhli počas predsedníctva, aby sme rozšírili prístup e, malých a stredných podnikov k zdrojom spoločenstva v oblasti výskumu, vývoja, hlavne v tom horizonte 2020, pretože viete, že táto otázka ešte vôbec nie je dostatočne vyriešená. Ešte je stále veľká koncentrácia zdrojov na určitých miestach. Zdôrazňuje sa priemyselný rozvoj, potom intelektuálny a tak ďalej. Ale potrebujeme skutočnú aktívnu politiku. Keď to tak nebude, tak neodstránime rozdiely existujúce medzi nami. A posledná otázka, kohezná politika a eventuálne využívanie kohezných fondov na podporu vedeckej, výskumnej a inovatívnej politiky. Predložili ste prvok, ktorý bol veľmi dobre prijatý v tých krajinách, ktoré už vyriešili problémy s infraštruktúrou a ktoré dobre využívajú kohezné fondy. Ale výbor regiónov aj v parlamente niektorí kritizovali situáciu, pretože si myslia, e, že by to mohlo priniesť nejaký odklon od koheznej a regionálnej politiky. My sme veľa upozorňovali na spoluprácu s krajinami východného stredomoria. Správne chcete konať v tomto smere pre Európu, ale rád by som aj tak poznal váš presnejší názor na túto tému. Teraz kolega Rode. Thank you. I actually don't have a... Ďakujem, ja vlastne nemám ani otázku. Ja sa chcem poďakovať, pán minister, za naozaj najkompetentnejšiu, priamu, najpriamejšiu a najlepšiu reč, ktorú som počul od doposiaľ predstaviteľa predsedníctva Cypru. Naozaj to bolo výborné, takže želám veľa úspechov počas vášho predsedníctva a naozaj sa veľmi teším na vzájomnú spoluprácu. Ďakujem. Grazie, Ďakujem pánovi podpredsedovi Rodemu a teraz kolega Johnson. Fru ordförande, eh, herr minister, jag ska också... Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pán minister, ja by som vám rád poďakoval za vaše vynikajúce uvedenie na začiatku predsedníctva a ďakujem za veľmi priame a správne, korektné pripomienky k tomu, čo sa deje v EP, pokiaľ ide o Horizont 2020. Zastupujem ALDE a mám niekoľko poznámok. Otázka spolupráce vo výskume a vývoji nás znepokojuje. Ja osobne som zastupoval panel STOA a panel výskumu a vedeckého výskumu v Barcelone. A tam som poukázal, že je rozhodujúce, a hovoril som to aj tu, aby sme mali holistický prístup. Stratégia Baltského mora je preto veľmi dôležitá. Máme tam rôzne modely či spôsoby spolupráce. A možno v Stredomorí by ste mohli tento model opakovať, rovnako ako využiť dobré skúsenosti ktoré sa získali pri tomto projekte. Je to skutočný príklad pokroku a je vítané, keď chcete rozvíjať tieto stratégie v Stredomori a zároveň kopírovať dobre skúsenosti z nich oblastí. K tomu horizontu 2020 stále a tie pravidlá účasti v ňom. Je pozitívne, že sa chcete venovať tejto otázke počas vášho predsedníctva a ja sa poteším diskusii o pravidlách účasti. V mojich vlastných pozmenujúcich návrhoch sme chceli evokovať práve tento princíp týchto pravidel účasti. Musia byť čo najľahšie a najjednoduchšie, pretože inak nebudeme vidieť výsledky nášho pôsobenia. Navrhol som základný princíp, princíp zjednodušenia. Priemyselná oblasť, univerzity, vedecké e, vedco, vedci nám hovoria, áno, to je rozhodujúce. Je rozhodujúce, aby sme sa mohli zúčastniť projektov, či už máme alebo nemáme financie. Takže ako vy vidíte tie pravidlá účasti a ich zjednodušenie? Ďalší dôležitý bod počas vášho predsedníctva? Dobrá príprava rozpočtových otázok a tém v rámci Horizontu 2020. Ja viem, že sú veľké výzvy v udržateľnom rozvoji a výskume. Aj program RISE Horizont 2020 má teda tieto problémy a nemyslíte si, že by sme mali mať také iniciatívy už počas vášho predsedníctva k týmto rozpočtovým prípravám, aby ste už vy mohli pripraviť väčšinu v rade, aby došlo dobre, k dobrému prerozdeleniu finančných prostriedkov pre výskum. A mali by ste sa pustiť do takýchto prípravných rozpočtových prác a k tomu Európskemu inštitútu pre technológie. A ja som bol úvodom skeptický, keď som počul o tomto inštitúte a o jeho rozpočte. Ale musel som uznať, že je to podpora priemyslu a to platí aj pre KIX. So spravodajcami by sme mali horizontálnejšie pristupovať k jednotlivým KICS. Ja by som rád poznal váš názor k tejto téme. A bol by som rád, keby ste porovnali jednotlivé osy programu Horizon 2020, či majú rovnakú hodnotu aj hodnotenie. Ďakujem. Pán Giorgiu. Θέλω να καλωσορίσω και εγώ τον Υπουργών, τον κύριο Σταύρο Μαλά στη συνεδρία μας. Ďakujem pekne. Chcel by som privítať pána ministra tu na tejto schôdzi, pána Malasa. Stavrosa, chcem sa poďakovať ešte raz, že ste nám ponúkli takú podrobnú víziu tých e, jednotlivých momentov predsedníctva Cypru. Chcem sa vám za to poďakovať a teda aj predsedníctvu rady za to, že vy budete odvádzať vaše maximum, tak aby ste sa postarali o to, že po šiestich mesiacoch bude evidentné, že Cyprus eh, bude môcť eh, dobre bilancovať svoje pôsobenie. Ešte mám pár otázok, pán minister. Tento nový program Horizon 2020 sa začína s 80 miliardovým eh, rozpočtom 8 miliónovým rozpočtom, ale ten je rozdelený na 6 rokov. 31 miliárd sa investuje do dôležitých víziev, napríklad pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť a pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok. Čiže naozaj to suma, keď ju rozmeníme na jednotlivé členské štáty, tak je to len malý podiel na celkom rozpočte spoločenstva. Vedeli by sme zvýšiť tie sumy, vedeli by sme dosiahnuť ešte viac, pretože stanovili sme si veľmi ambiciozne ciele a čo dokážeme vlastne naplniť s takýmito prostriedkami. A pred šiestimi mesiacmi e, sme tu mali dánskeho ministra, ktorý bol zodpovedný za otázku inovácií a výskumu a on nás ubezpečil, že sa bude zasadzovať o to, aby sme to všetko pohli dopredu a že tam bude spoločný postup, pokiaľ ide o horizont 2020 a že takýto spoločný postup by sme dokázali do maja schváliť a že naozaj to potom nabehne, ale e, nepodarilo sa to, nebolo to realizované, ale respektíve len čiastočne, ako sa chcete tomu venovať počas vášho predsedníctva. A na záver ešte jedna všeobecná otázka. Každý si vykladá svoje úlohy rozdielne, všetci si stanovujú ambiciozne ciele, ja si kladiem otázku, čo zamýšľate vy do konca tohto pol roka? Čo nám chcete zanechať ako tie výdobytky cyperského predsedníctva? No, Už nikto viacej nežiadal slovo. Pán Butikofer. Thank you, Chair. I had also asked for the floor. Ďakujem, pani predsednička. Ja som žiadal o slovo. Pán minister, ja mám len dve otázky na vašu adresu. Hovorili ste o nádeji smerom k hladkému prechodu, tak ste sa vyjadrili hladký prechod z FP7 na horizont 2020. Chcem sa spýtať, ako sa domnívate, že je možné dosiahnuť takýto hladký prechod? Ak rada popiera a odopiera tie nevyhnutné prostriedky na to, aby sme dokonca dokázali naplniť zmluvné povinnosti, ktoré sme si nahromadili v rámci FP7, čo je v súčasnosti ten prípad, ako pravdepodobne viete. Bolo by to veľmi zaujímavé e, dozvedieť sa vašu odpoveď. No, druhá otázka, chcel by som poznať váš názor, pokiaľ ide o účasť sektora malých a stredných podnikov eh, na horizonte 2020 a tu chcem nadviazať na niektoré pripomienky portugalského kolegu. Už dlho sa diskutuje o konkrétnej miere prostriedkov, ktoré majú byť vyčlenené pre malé a stredné podniky aké je vaše číslo. 0, 10, 15, 20. Koľko peňazí vy chcete vyčleniť na účasť malých a stredných podnikov na horizonte 2020 a ste ochotní podporiť ten nástroj pre malé a stredné podniky skutočnými financiami. Ďakujem. Bene, allora se nessun altro chiede... Ak nie je žiadna iná žiadosť o slovo, tak dávam slovo pánovi ministrovi, aby odpovedal. Nech sa páči. Thank you very much uh, for the very wide range. Ďakujem veľmi pekne za celú škálu otázok, naozaj. Uh, dotkli sme sa skoro všetkého. EIT. Otázka pána Kamposa. Keď diskutujeme o EIT alebo akej, akom, akékoľvek politike verejnej, tak uh, je tu ten veľký globálny pohľad a ten menší pohľad. Ten, ten veľký globálny pohľad je, že v Európe nie sme veľmi dobrí na poli výskumu a doposiaľ sme neboli ani príliš dobrí, pokiaľ ide o zapojenie sa do viacrozmernej spolupráce s súkromným odvetvím. V skutku jeden z najlep, najslabších článkov alebo najslabších momentov Európskej akademickej obce je ich schopnosť prilákať, čo nazývame korporátne financovanie, keď si to porovnáme s našim protiažkom v Spojených štátoch tak oveľa lepšie sa im to darí. Takže EIT alebo akékoľvek spoločné iniciatívy, ktoré boli spustené počas rámcového programu 7, ja by som povedal, že to sú tzv. inkubátory na zmenu myslenia. Ich hlavnou úlohou je nechať rásť tejto myšlienke spolupráce. Toto je podľa mňa ten, ten, ten veľký pohľad, ten, ten, ten globálny pohľad. Čokoľvek e, musíme robiť v tomto scenáre, ako náhle chceme podporovať nejaké partnerstvo alebo nejaké spolupráce. My sme mali teda, pokiaľ ide o ten menší pohľad, tak 3 e, KIX projekty v hodnote asi 300 miliónov eur a teraz sa púšťame do oveľa širších a ambicioznejších, ako tak môžem povedať, programov ako veľký bude nakoniec ten EIT program, tak to bude sa odvíjať výrazným spôsobom od viacročného finančného rámca. Musíme to vidieť pragmaticky, podľa nás, áno, naozaj. E, musíme mať e, tú revíziu v strede, to, v strednom období, v strede toho platnosti toho programu a musíme sa pozrieť, či účasť odvetvia dosiahne tých 75%, e, proklamovaných 75%. Budeme sa musieť pozrieť na tie priebežné výsledky, ktoré napríklad sa objavia v oblasti vzdelávania. Ale musíme sa my podľa mňa pozrieť podrobnejšie na agendu strategickej inovácie. To je práve to hlavné zameranie EIT, pretože je to doplnkové z pohľadu tých spoločných technológií, ktorý, o ktorých diskutujeme v rámci horizontu 2020. Čiže keď sa pozrieme na e IT, mali by sme to vnímať ako súko, e, nástroj verejno-súkromného partnerstva, hlavne pokiaľ ide o napríklad vzdelávanie, to je jeden z pilierov politiky a mali by sme to vnímať ako doplnkový nástroj a investíciu do tzv. tých hardcore častí. My si budeme musieť ten rozsah porovnať s celkovým rozpočtom prístup, ak som to správne pochopil, tak mali ste na mysli menšie a stredne veľké krajiny? Áno, išlo o krajiny. To je tá kľúčová otázka, ktorej čelíme. A naozaj to zasadzuje túto diskusiu do európskeho rámca pre výskum. Európa sa už borí s touto diskusiou od roku 2004, odkedy došlo k poslednému rozšíreniu EÚ tak e, je tu stále intenzívnejúca diskusia v rámci Európy o tom, či to zapojenie nových krajín je tak úspešné, ako by malo byť. Ja dúfam, že bez ohľadu na to, čo rozhodneme, budeme vychádzať pri tom rozhodnutí z predpokladu širšej participácie a z výnimočnosti. To je ten, to je tá výzva. Nemali by sme vnímať rámcový program ako príležitosť, je to výzva. A výzva znamená, že budete musieť robiť nejaké štruktúrálne rozdiely a zmeny e, z pohľadu toho, ako robíte to vaše podnikanie. V tomto prípade ide o výskum, tak aby ste dokázali rozšíriť participáciu. My, pokiaľ ide o diskusiu o rozšírení tej participácie, my čelíme tomu riziku, že dáme bokom tú výzvu a že pustíme sa do diskusie na úrovni tej, tej príležitosti. E, pokiaľ ide o politiku súdržnosti, tak toto je tá úroveň, kde sa to realizuje a politika, kohezná politika je nástrojom pre menšie a stredné krajiny, ktoré nemajú tie kapacity, či z dôvodu infraštruktúry alebo tak, ako naozaj dosiahnuť výnimočnosť dokáže to previazať tie štruktúrálne fondy oveľa dynamickejším spôsobom, oveľa zacelenejším spôsobom a naozaj ja požiadam komisiu, aby sa pozreli podrobne na to, čo robia krajiny ohľadom tejto koheznej politiky, tak aby dokázali budovať tie svoje kapacity, aby dokázali posilniť svoju výnimočnosť, excellence, tak aby dokázali sa zúčastňovať týchto programov, ktoré sú komunitnými programmi. Ja som zdôraznil slovo challenge, výzva a ja som vo svojom príhovore svoj príhovore som končil takým s tým varovaním a tieto dva body som mal na pamäti. Spolupráca aj východnej časti Stredozemia, e, to je veľmi dôležité, že politický rozmer, ale aj hospodársky. E, mali by sme si pripomínať, že my sme e, susediace krajiny, ktoré majú obrovský priestor na hospodárskú spoluprácu, hlavne pokiaľ ide o odvetvie energetiky. ale ja nemám nevyhnutne, nemyslím tým nevyhnutne zemný plyn alebo ropu, a mám na mysli aj iné formy energie. A tu sme boli svedkami veľmi úspešnej spolupráce eh, medzi krajinami v oblasti Severnej Afriky eh, s, ostatným, teda s krajinami z podobného regiónu alebo z tohto regiónu. Čiže my sme to rozšírili a, a nazvali sme to neutrálnou politikou. To sú krajiny, ktoré sú špecifické z pohľadu ich vývoja a ktoré si prešli značným, značnými turbulentnými obdobiami. Čiže myslím si, že takýto neutrálny a produktívny spôsob budeme môcť e, si osvojiť aj voči týmto e, krajinám. Pán Johansson, pokiaľ ide o Euromed e, výskum a zvýšená spolupráca, dúfam, že som to pokryl v mojej odpovedi pravidla spolupráce. To je najpalčivejšia záležitosť alebo najkomplikovanejšia záležitosť po, počas nášho predsedníctva. Ja už sa venujem, a sledujem túto diskusiu už ako dva roky a naozaj sme sa dostali do bodu, kedy musíme prijať jasné rozhodnutie. Pokiaľ ide o pravidla účasti, tak sú tu jedna, také veci, alebo jedna, dve veci, kto, ktorých určite viete. Musím spomenúť, že sme výrazne experimentovali, e, pokiaľ ide o tie pravidlá participácie, pokiaľ ide o financovanie za posledných 12 rokov. A myslím, že vy ste povedali, že je tam taký zastrešujúci princíp. E, ak je nejaký zastrešujúci princíp, na základe ktorého budeme robiť e, tie rozhodnutia, tak je to v poriadku, ale ak nebudeme mať takýto zastrešujúci princíp, a ak sa na to pozrieme očami príjemcov, tak potom pravdepodobne budeme ísť, musieť ísť cestou rôznych výnimiek. Snažili sme sa tak spraviť v programoch rámcových 6 a 7. A videli sme, aké rôzne modely môžu fungovať. A tu musíme byť troška opatrní. A možno tu by som mohol vyjadriť môj osobný názor. Mohli by sme sa vrátiť troška späť do rámcového programu 5, kde sme jednoduchšie pristupovali k tomu, ako ako to fungovalo a život bolo veľa jednoduchší, takže mohli by sme sa tu poučiť eh, z minulého fungovania. A tu mám na mysli aj tie pravidla participácie. Viacročný finančný rámec, dve otázky, ktoré zazneli v tomto ohľade. Samozrejme, môjim poslaním tu nie je e, diskutovať o tom, koľko bude stať Horizont 2020 Prvýkrát e, evidujem a beriem na vedomie, že parlament má náchylnosť a, a, a teda vyzýva k navýšeniu rozpočtu. To je rozdiel. V minulosti tak tomu nebolo. Ja to v mnohých ohľadoch vítam. Ale uvidíme, aký bude ten širší balík a koľko budeme musieť vyčleniť nakoniec e, pre Horizon 2020. Avšak povedal som vo svojom príhovore, že sme si stanovili veľmi ambicioznú úlohu v rámci stratégie EU 2020 a takisto som sa vyjadril, že budeme musieť naplniť e, tie naše slova skutočnými činmi a zodpovedať sa pred európskymi občanmi. Čiže keď sa pozriete na ten zastrešujúci princíp, tak súhlasím s vami, určite by sme mohli e, byť ešte konkrétnejší a ešte odvážnejší, pokiaľ ide o alokovanie prostriedkov aj na horizont 2020 Ďalšia otázka ohľadom EIT a čo sa podľa mňa týka špecificky KIX, to som už pokryl, ale ako som už povedal, je, to, je tam ten, ten veľký pohľad a ten menší pohľad, alebo ten taký teda menší a medzi tým sa nachádza rozpočet. Ja predpokladám bez toho, aby som si bol úplne istý, že tam sa nám podarí nájsť tá stredná cesta, tak aby to bolo také v poriadku. E, ja som už tie veci, ktoré ste sa spýtali, pokryl v mojej odpovedi. Sami ako predsedníctvo sa vynasnažíme maximálne, aby sme zanechali tú našu pečať. A vy ste sa spýtali, aká pečať ostane po našom predsedníctve. My sa budeme snažiť posunúť túto diskusiu e, v jednej, dvoch veciach určite, v tých agendách, ale každopádne my, teda čas nie je na našej strane, tento program musí byť spúšťaný v roku 2020, takže my chceme dosiahnuť niečo konkrétne, pokiaľ ide o pravidla účasti, participácie, to je kľúčová vec. E, musíme sa snažiť dosiahnuť oveľa zmierlivejší prístup, a oveľa, tak, teda taký prístup, ktorý zohľadní všetky strany. V tej diskusii, ktorá teraz začína vrieť, a budeme sa snažiť vyhnúť e, riziku nejakej dvojstupňového systému a dvojstupňovej Európy, pokiaľ ide o financovanie výskumu. To bude tá najväčšia výzva, pretože sa domnievame, že politický tlak sa zvyšuje týmto smerom. Pán Bytykofer. Vy ste sa vyjadrili ohľadom toho, ako zabezpečíme hladký prechod od rámcového programu 7 na horizont 2020 ak teda rada pozastaví financovanie e, tých e, projektov, tak chápem, kam mierite. V tej vašej otázke som si toho plne vedomý. Počas poslednej rady pre konkurencieschopnosť v Dánsku som e, sa naozaj silno vyjadril keď som povedal, že vysielame ten najnegatívnejší signál, ktorý je možné vyslať v takomto momente, ak neuvoľníme peniaze pre tieto projekty. A naozaj beriem váš argument, že ak to myslíme vážne, tak by sme mali naozaj zadoručniť tým našim slovám, ale by sme to naplniť tým, tým ambíciami. Áno, vy ste hovorili, že niektoré krajiny čelia značným ťažkostiam a Dúfam, že sa to nebude brať z našej strany ako náznak toho, že výskum nie je prioritou. E, Náš program len vyjadruje tú situáciu reálnu. Účasť malých a stredných podnikov. Teraz ide o tých 20%. 20% to je ten menovateľ. Ako sa nám to podarilo dosiahnuť v minulosti? Musím povedať, že v minulosti sme troška experimentovali, pokiaľ ide o účasť malých a stredných podnikov. A troška sme robili tak povedať gymnastiku s číslami. Hrali sme sa s číslami tak, aby sme sa dostali k tým 15%, čo bolo cieľom, pokiaľ ide o rámcový program 7. A prečo to nazývam isto ako gymnastikou alebo takým cvičením? Pretože naša politika bola takou celkovo zastrešujúcou politikou 15%, ale keď ste to pretavili potom na jednotlivé aktivity, akcie, tak potom sme tie čísla nejakým spôsobom naháňali a keď to nepasovalo, tak sme vymýšľali programy tak, aby tie čísla pasovali. Čiže potrebujeme programy, ktoré budú pozbudzovať malé a stredné podniky k účasti, tak aby sme dosiahli 20 A to musí byť veľmi skoro v rámci toho programu, pretože v predchádzajúcich programoch sme to robili veľmi neskoro, jednoducho tak, aby tie čísla potom fungovali a pasovali. Myslím, že nemusím uh, túto prítomných uh, presviečať, že e, malé a stredné podniky sú motorom európskeho hospodárstva, vždy to tak bolo a pokiaľ ich nepodporíme tak, ako rovnakým spôsobom, ako ich podporujú v Spojených štátoch, tak nikdy sa nám nepodarí umožniť malým a stredným podnikom, aby boli súčasťou rastúceho hospodárstva. Pretože oni budú tými, ktorí nám pomôžu výjsť z krízy. A ešte jedna vec. Predtým som hovoril o spoločných technologických iniciatívach, hovoril som o EIT a o verejno-súkromných partnerstvách. To sú také tie huby, také tie strediska, tam do toho by sa mali zapájať aj malé a stredné podniky, pretože to sú tie piliere, to sú tie nástroje, tie prinášajú pridanú hodnotu. A neprinášajú tú pridanú hodnotu len preto, že napríklad spolupracujú s väčšími spoločnosťami a že sú súčasťou bilaterálnej spolupráce, ale aj preto, že tieto verejno-súkromné partnerstvá e, sú viac nastavené na tzv. translačný výskum, alebo teda výskum, ktorý sa viac približuje realite a potrebám trhu. Naozaj by som mal e, spomenúť e, údolie smrti. Určite to viete, je tam veľká medzera medzi tým výskumom a medzi trhom, teda to údolie smrti. A treba to preklenúť strategickými zásahmi a verejno-súkromné iniciatívy sú práve tie, ktoré volajú po väčšej zaangažovanosti malých a stredných podnikov. Dúfam, že som to pokryl. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Myslím, že to bola veľmi plodná, zaujímavá diskusia aj vďaka vašim odpovediam na otázky kolegov, takže vám v mene výboru ďakujem a dovidenia. Pripomínam že pokračujeme o 15. hodine, takže sa stretneme po obede.